Uh, Dobré ráno všetkým prajem. Niektorí kolegovia sú pravdepodobne na ceste, ale my už začneme s našim zasadnutím pod výboru pre ľudské práva. Máme veľmi nabitý program a preto si myslím, že by bolo vhodné hneď prijať program schôdze. Dovolte mi povedať, že pôvodne sme chceli odprezentovať štúdiu o doložkách pre ľudské práva v obchodných dohodách, ktoré teraz ktoré platia po Lisabonskej zmluve. Táto štúdia existuje, bola ukončená, ale nebudeme o nej hovoriť tu vo výbore dro, DROI, ale vo výbore INTA 19. marca o pol piatej v budove Jan 4Q1, pretože sme nemali dosť priestoru, aby sme sa tomu venovali. E, iba v našom výbore a INTA zistila, že e, by rada sa venovala tejto téme. Rozoslali sme vám zápisnice zo, zo schôdzi v novembri 2013 a januára a februára 2014. Keďže som nedostala žiadne výhrady, myslím si, že týmto môžeme považovať zápisnice za schválené. Oznamenia predsedajúcej Rada by som sa vrátila k predchádzajúcim zasadnutiam, napríklad k tomu, čo sme mali v Štrásburgu. Zasadali sme dvakrát v Štrásburgu a medzi tým nebola e, schôdza. V januári sme prijali k Venezuele, Ukrajine, Iraku e, uznesenia, takisto k použitiu drónov a ľudským právam. Neboli žiadne naliehavé otázky. Vo februári ale, čo sa týka Venezuely, vyjadrili sme sa k udalostiam 12. februára vo Venezuele, keď sa zorganizovali vo Venezuele mierové pochody a tieto napadla policia a minimálne 13 ľudí zomrelo. Odsudili sme tento akt násilia a cenzúru, ktorá nastala v mediálnom svete. Novinári sa tejto téme venovali len cenzurovanie. A parlamentná delegácia má sama má vyslať do tejto krajiny, aby posudila situáciu vo Venezuele čo najskôr. Ešte som nepočula, že by sa to konkrétne už naplánovalo, ale uvidíme, kedy by tam tá delegácia mohla odísť. Čo sa týka Iraku, podporujeme úsilia Európskej únie podporovať eh, dobrú správu veci verejných, právny štát a ľudské práva v Iraku. Vláda sa k tomu vyjadrila e, pozitívne, ale vyjadrujeme naše obavy zo zvyšujúceho sa násilia voči občianskej spoločnosti, voči civilom a žiadame irackú vládu, aby chránila najmä zraniteľné skupiny ženy, deti, novinári, aktivisti pre ľudské práva, odbory a náboženské komunity. Máme tu uznesenie o použití ozbrojených drónov,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 and so we demand uh, that the EU develops an appropriate policy response je nežiaduce a žiadame, aby sa prijala spoločná, spoločná pozícia pri použití ozbrojených drónov. Voláme najmä, apelujeme na baronku Aštanovu, vysokú predstaviteľku komisiu a na členské štáty a na radu, aby zakázali prak- praktiku mimosúdneho zabíjania. V súlade s právnymi povinnosťami všetkých nie je možné zabíjať príslušníkov iných krajín niekým z ďalšej krajiny. To sa týka aj všetkých režimov odzbrojenia a kontroly nad zbraniami, o ktorých medzinárodná scéna rokuje, a využitie e, autonómnych zbraní, ktoré sú schopné zabíjať bez toho, že by e, v nich sedel človek alebo riadil e, tento útok človek. Toľko k tomuto uzneseniu. Myslím si, že to je veľmi dobrá základňa, veľmi dobrý základ pre tvorbu politik v rozličných inštitúciách EÚ. Máme uznesenie k základným právam. Samozrejme, v rámci Európskej únie nie je našou povinnosťou zabrať sa ľudskými právami, ale toto uznesenie odkazuje aj na to, ako zaobchádzame so žiadateľmi o azyl a s pristahovalcami do Európy, ktorí prišli bez náležitej dokumentácie, bez dokladov do Európskej únie. Je veľmi dobré, že sme takí seba kritickí ako parlament v tejto veci, keď organizujeme rozpravy s veľvyslancami o situácii s porušovaním ľudských práv v ich krajinách. Vo všeobecnosti sa konverzácia rozvíja tak, že aj EÚ má problémy s ľudskými právami. Áno, máme. Aj sa ním ve, e, snažíme vyhýbať a venujeme sa riešeniu týchto problémov v EÚ a snažíme sa zlepšiť situáciu. V marci sme prijali uznesenie v rámci naliehavých otázok, a to k Rusku. Kritizovali sme situáciu tých, ktorí boli uväznení po mierových demonstráciách na námestí Boloknaja a apelovali sme na Rusku federáciu, aby zaručila slobodu zhromažďovania. Pretože títo, títo ľudia iba e, využívali právo na slobodu zhromažďovania. A na, bolo, na meste Bolotnaja sa odhrala provokácia, teraz stoja ľudia pred súdom lenže tieto súdne procesy sú politicky motivované a takisto tieto obvinenia sú politicky motivované. Niektorí demonstrujúci boli už odsúdení a naozaj v porovnaní s tým, čo spáchali, dostali neumerné e, trestné sadzby. Ruskí sudcovia, justícia, by mala zvážiť svoje rozhodnutia v procese odvolania sa a 8, u 8 demonstrujúcich a takisto apelujeme na komisiu a na SVČ, aby naplánovali do svojich činností zvýšenie finančnej pomoci pre ruskú občianskú spoločnosť rozličnými spôsobmi, akými môžu tieto organizácie zasiahnuť v týchto finančných záležitostiach. Ďalej sme sa venovali pašovaniu ľudskej bytosti na Sinaji Vyjadrili sme hlboké znepokojenie nad situáciu, kedy obete obchodovania s ľuďmi sú vystavení brutálnym podmienkam. Hovorili sme s egyptskými aj izraelskými orgánmi. Tam treba zlepšiť pomoc, ktorá sa ponúka utečencom a žiadateľom o azyl. Prijali sme uznesenie o konzultáciách vynechať Ugandu a Nigériu z dohody z Kotonu, pretože prijali zákony o kriminalizovaní homosexuality. Takisto žiadame, aby tieto zákony boli prediskutované na e, samite Afrika EU, ktorý čoskoro sa bude konať konkrétne na začiatku apríla. A potom tu máme ďalšie uznesenia, ktoré sa prijali v Štrasburgu minulý týždeň o tom, ako USA masovo e, špehuje elektronickú komunikáciu na celom svete. A toto uznesenie hovorí, že parlament by mal odoprieť svoj súhlas k dohode o transatlantickom obchodnom partnerstve z USA, pokiaľ táto dohoda nebude plne rešpektovať také ľudské práva, ako ich zakotvuje Charta OSN. Toto by mohlo byť ohrozené, keďže tieto aktivity sledovania elektronickej komunikácie v európskych inštitúciách a na diplomatických zastúpeniach ešte stále neprestali z americkej strany. Potom sme mali uznesenie k odporúčaniam parlamentu k zasadnutiu v Ženeve, Rada k ľudským právam. To sa už začalo 3. marca. Budúci týždeň odošleme e, delegáciu do Ženevy a tá bude sa snažiť dohliadnúť na to, čo sme e, v uznesení e, nastavili. Ďalej sa zameriavame na rozličné ďalšie otázky. Nepôjdem teraz do detajlov, ale keď poviem vám, keď sme o tom hovorili na plenárke, tak sme hovorili o tom ho- veľmi dlho, pričom tam neboli e, zastúpení ľudia z SVČ a Myslím si, že keď e, porovnám dĺžku času, ktorá sa venuje iným tematikám pri rozprávach, tak skutočne dôležitosť toho, čo hovoríme. A to, že sme naplánovali túto rozpravu o ľudských právach už v decembri, to by sa malo vziať do úvahy aj pri prípravách na nasledujúce zasadnutie. Uh, had, course, Takisto by sme mali venovať pozornosť našim, našej vlastnej správe De Kaiser o vykorenení mučenia vo svete. Je to správa z vlastnej iniciatívy. Táto správa bola prijatá e, naozaj väčšinou snemovne. Žiadali sme, aby komisia zintenzívnila úsilie, aby bolo možné dostať záväzkom, ktoré sú zakotvené v usmerneniach OSN proti mučeniu a takisto podporiť demokraciu e, aj v tejto oblasti. Ďalej sa chcem vyjadriť k ďalším k ďalším zasadnutiam. Prijali sme stretnutie k Saudskej Arabii s mnohými odporúčaniami. Uh, A voláme potom, aby Saudská Arábia ratifikovala uh, dohody o ľudských právach OSN, takisto ako rímsky štatút o Medzinárodnom trestnom súde. Vítame to, že Saudská Arábia formálne prijala e, dosť veľké množstvo odporúčaní počas periodického revízie, ktorú vykonala OSN, ale boli by sme veľmi radi, aby Saudská Arábia šla ešte ďalej, aby uviedla tieto usmernenia do praxe a aby naozaj preskúmala ďalšiu, e, ďalšiu tematiku, napríklad e, zanechala zakázala systém tzv. mužských do, predstaviteľov, ktorí majú na starosti ďalších ľudí, male guardians. Ďalší aktivisti, ktorým sa budeme venovať, je Shirin Abadi. Pani Shirin Abadi prispela k formovaniu názorov na to, aké témy by sa mali rozvinúť v dialogu o ľudských právach medzi Iránom a EÚ. Myslím si, že to bola veľmi dobrá rozprava s touto obhajkyňou ľudských práv a ešte raz bolo treba povedať, že je jasné, že je treba prijať porovnávacie štandardy ku každej téme v dialogu, na akej úrovni sa budú, budú diskutovať tieto témy. Ďalej tu máme správu, ktorá sa zaoberá veľmi závažnými prípadmi porušovania ľudských práv, ak ide o obhajcov ľudských práv, čínsky obhajca ľudských práv Kao Li zomrela, pretože jej zlyhali orgány z Pekingu minulý piatok. Kao Li bola 5 mesiacov vo väzení, vo väzbe a náš podvýbor pre ľudské práva sme, e, niekoľkokrát sa venovali jej prípadu. Ona bola zatknutá vtedy, keď e, minulý rok sa pokúšala dostať sa do Ženevy, kde bolo zasadnutie Rady pre ľudské práva. Jej prípad ukazuje, že mnohí aktivisti čelia výzvam, keď jednoducho plnia svoje úlohy, obhajujú práva iných a pracujú na medzinárodnej scéne s občianskou spoločnosťou medzinárodnou. A mali sme výmenu názorov s špeciálnou špeciálnym vyslancom pre ľudské práva OSN, ktorý sa venuje obhajcom ľudským, práv, takže už viac k tomu hovoriť nebudem. Ďalej by som rýchlo eh, eh, sa chcela vyjadriť k tomu, že som požiadala baronku Aštonovú, aby Stavros kde špeciálny vyslanec sa venoval tomu, že na Sri Lanke bolo zatknutých 16.3. niekoľko obhajcov ľudských práv, ktorí takisto, to takisto súvisí so nasledujúcim zasadnutím v Ženeve. Luky Fernando E, napríklad bol aj nedávno v skupine socialistov v Európskom parlamente a hovoril o záležitostiach týkajúcich sa Sri Lanky. Ďalej bol zatknutý kňaz Pravin Mahisan. Obaja boli zatknutí v súvislosti s teroristickým vyšetrovaním. Teroristická divízia vyšetruje ich prípady a je tu medzinárodný apel rozličných e, skupín pre ľudské práva, aby sa vedelo o tom, čo sa deje, pretože boli zatknutí len preto, pretože boli obhajcami ľudských práv, čo je legitímna práca, legitímna kauza, ale vláda na Sri Lanke sa na to pozera inak. Vraj sa pokúšali o teroristické akty, takže treba, aby sa e, zdvihla vlna medzinárodnej podpory pre týchto ľudí, aby sa rozšírila informovanosť o týchto prípadoch. Na minulom zasadnutí sme sa venovali aj e, situácii v Južnom Súdáne a v Súdáne. Teraz vám pripomínam, že sme naozaj videli zvýšenie násilia v centre Darfuru v Súdáne. Hlavným e, útok, cieľom útoku boli civili. A predpokladám, že máme už len jedno zasadnutie v rámci nášho legislatívneho obdobia a takisto SVČ musí sledovať situáciu v Darfúre z, eh, veľmi ostražito. Stručne vám chcem povedať, že som predsedala pracovnej skupine pre prípravu strategického dialogu s Európskou komisiou pre rozvoj s pánom Pibalksom. Európsky nástroj pre demokraciu a ľudské práva bola téma a toto bola rozprava o tom, ako počas nasledujúcich štyroch rokov, počas nasledujúceho finančného rámca, ako budú vyzerať veci. Komisia to bude musieť brať na vedomie, takisto SVČ. Mala som stretnutie s mexickým aktivistom pre ľudské práva a takisto s aktivistami z Dominikanskej republiky, ktorí sa zameriavajú na situáciu pristahovalcov v ich eh, krajinách. Naozaj to bolo znepokojujúce, čo som si vypočula. Situácia haitských pristahovalcov do Dominikanskej republiky. A takisto znepokojujúca je situácia pristahovalcov, ktorí sú v Mexiku a snažia sa dostať do USA. A k tomuto budeme mať e, ďalšie rozpravy v, v Ženeve. Takisto som sa stretla s veľvyslancom Dominikanskej republiky a on vysvetlil, vyjasnil, že opatrenia, zbaviť hajťanov štátnosti, tých, ktorí prídu do Dominikánskej republiky, sa týka iba obmedzeného počtu ľudí a že sa prijali opatrenia, aby sa regularizovala situácia všetkých disidentov, nielen hajťanov. Uvidíme, ako ďaleko sa pôjde v tejto veci, pretože e, Americká komisia pre ľudské práva, Med, Interamerická komisia, vyjadrila veľmi jasne, že takýto rozsudok bude mať za následok veľmi negatívny dopad na to, že či sa budú môcť uplatňovať e, práva mnohých ľudí, ktorí teraz žijú v Dominikanskej republike. Takže toľko tematiky, ktorým sme sa venovali. E, toľko oznamenia predsedajúcej. A teraz prichádzame k prvému bodu, ktorým je vypočutie na výbore, podvýbore DROE vypočutie o obchodných a ľudských právach, kedy sa zameriame na spoločenskú zodpovednosť podnikov. A možno si spomeniete, že parlament prijal dve uznesenia pred rokom, ktoré sa týkajú spoločenskej zodpovednosti podnikov a treba, aby sme sa tejto téme venovali a videli, či sa v nej dosiahli veci, ktoré sa naplánovali. Existujú tri súbory usmernení pre implementáciu vedúcich zásad OSN v obchodných a ľudských právach. O tomto sa dozvieme viac neskôr. Európska stratégia do, do roku 2020. Tam komisia sa zaviazala, že obnoví stratégiu, ktorá by ďalej mala rozvíjať spoločenskú zodpovednosť podnikov. A Európska komisia začala uvádzať odvolávku na sociálnu zodpovednosť podnikov v obchodných dohodách EÚ. A takisto očakávame následné sledovanie implementácie týchto ustanovení. Zo pár členských štátov už prijalo národné plány činnosti na implementáciu riadiacich princípov OSN, ako napríklad Holandsko či Spojené kráľovstvo. A pokiaľ viem, tak viacero členských štátov momentálne pripravuje legislatívu v tomto duchu, ako napríklad Chorvátsko, Lotyšsko či Maďarsko. Existuje proces vzájomného hodnotenia členských štátov, ale e, Vyzerá to tak, že zatiaľ je to naozaj iba v tých počiatočných fázach. Na medzinárodnej úrovni viacero krajín začalo obhajovať medzinárodný záväzný nástroj o sociálnej zodpovednosti podnikov. Čiže e, deje sa mnoho vecí, dejú sa mnohé aktivity a teraz by som naozaj chcela predstaviť našich rečníkov, ktorých sme pozvali. Uh, eh, vyslanec Luis Carrego Chili Boga, stály zástupca Ekvadoru pri OSN v Ženeve a pán veľvyslanec bude hovoriť o sociálnej zodpovednosti podnikov a možnosti záväzného nástroja v oblasti ľudských práv a nadnárodných podnikov a chcem sa poďakovať Richardovi Havardovi, ktorý prišiel s tou myšlienkou, aby sme vás pozvali, pretože sa s vami stretol v Ženeve a hovoril e, veľmi pozitívne o iniciatívach, ktoré robíte v tejto oblasti. A potom je tu Beate Faraček, odborníčka na podnikanie a ľudské práva, takisto robila naše štúdie druhá o inštitúciách a o implementáciu hriacich princípov OSN v podnikoch a ľudských právach a sme radi, že ste opätovne prišli medzi nás. Vítajte. Dobre, takže pokiaľ viem, tak Richard, ty si chcel tiež niečo povedať na úvod? Nie, len ak dovolíš, požiadam o strpenie. Galie Koščereboka, veľvyslanca poznám mnohé roky, bol predsedom výboru v malom hromaždení OSN, keď sme rokovali dohovor o ochrane ľudských práv pre postihnutých ľudí a tisíce a milióny ľudí po celom svete mu budú vďační za jeho prácu. Momentálne presadzuje túto prácu na presadzovanie riadiacich princípov OSN o uplatňovaní ľudských práv v podnikoch aby sa vytvorili akési normy, eventuálne dohovor na úrovni OSN na túto tému a ako si povedala, ja som navrhla, aby sme ho dnes pozvali na dnešné vypočutie, aby ľudia tu aj v Európe si mohli vypočuť niečo viac o jeho návrhoch a dúfam, že tento výbor a tento parlament prispieje k tomu, aby Európa reagovala neskôr na túto iniciatívu, ale ďakujem aj za, že som dostal príležitosť osobne privítať pána veľvyslanca a je mi veľkou cťou, že prišiel medzi nás dnes do Európskeho parlamentu. Ďakujem pekne, Richard. Ešte by som chcela privítať pána Poldošom, podpredseda zástupcu, regionálneho zástupcu uh, OSN, ktorý tu nie je, pretože nemá oficiálny mandát, teda nesedí v paneli, ale, ale sedí v publiku a neskôr bude mať prezentáciu, takže ho prizveme uh, neskôr. A potom sú tu odborníci z komisia uh, zahraničnej služby, takisto dostanú slova neskôr. Takže pán veľvyslanec Čerebuga, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne. Je mi veľkou cťou byť medzi vami a musím takisto povedať, že ja takisto Richarda poznám už celé roky a obaja sme usilovne pracovali na otázkach a pracujeme na otázkach ľudských práv a je mi veľkou cťou, že môžem predsedať pracovnej skupine, ktorá pripravila CRPD eh, OS, dohovor OSN eh, ochrany ľudských práv pre ľudí s postihnutím Eh, chcem pripomenúť, že otázka ľudských práv je univerzálnou otázkou a mali by sme sa s eh, zabezpečiť, aby do všetkých snažení ľudí sa dostala otázka ľudských práv. Je to také všeobecné vyhlásenie a moje presvedčenie o tom, že eh, je to nutné. Pracovali sme v oblasti ľudských práv, pracujeme ľudských práv, pripravujeme základné riadiace princípy. Profesor John Ruggi, mimoriadný zástupca generálneho tajomníka, vypracoval takéto všeobecné usmernenia a takisto mi bolo cťou, že som bol členov skupiny z Kofi Ananány Robertsona Guy Ryder, ktorý je riaditeľom ILO momentálne, Kishama Lubany a ďalšími. A usilovne sme celé roky pracovali na tom, aby sme sa zhodli konsensne na takých riadiacich princípoch, ktoré prijala Rada v roku 2011. Základom týchto princípov je poprvé to, že by mali chrániť, uvádzajú, že by mali chrániť, po druhé, že podniky by mali ich rešpektovať a tretí princíp, to je najdôležitejší pre mňa, je, že by mali existovať opravné prostriedky to je ešte stále otázka alebo úloha, ktorú musíme splniť ešte sme ju nesplnili. V tomto kontexte najbližšie zasadnutie Rady pre ľudské práva v júni e, bude hovoriť o obnovení mandátu pracovnej skupiny, ktorá bola vytvorená v roku 2011. Dovolte povedať, že ak sa schválilo toto uznesenie v Ženeve, usilovne sme pracovali na tom, aby sa tam dostala jedna veta v tom zmysle, že riadiace princípy sú dôležité, ale že chceme zvážiť ďalší vývoj do budúcna. Vývoj do budúcna e, v súvislosti s tým, čo v kontexte, ktorý máme teraz, znamená možnosť toho, aby existovala zmluva o ľudských právach a v nadnárodných, v nadnárodných spoločnostiach v Lani v septembri počas 24. zasadnutia 25 e, krajín, skupina krajín spravila vyhlásenie, ktoré, na ktoré by som chcel upozorniť, alebo z neho by som chcel upozorniť na stanovisko týchto krajín. E, tieto krajiny akceptovali a upozornili na princípy OSN, ktoré John Ruggie vypracoval, to znamená rediacie princípy pre ochranu ľudských práv e, v, e, v podnikoch a ich realizácia. Zvaží sa tu možnosť mať právne záväzný nástroj, ktorý by poskytol rámec na posilnenie aktivít e, na národnej úrovni, aby sa zabránilo porušovaniu týchto ľudských práv. Sme presvedčení o tom, že je to aktuálna téma, mali sme viacero stretnutí na túto tému aj v Ženeve, aj inde vo svete. E, je tu podpora občianskej spoločnosti pri hľadaní riešení týchto otázok. Musíme riešiť tú druhú fázu sociálnej zodpovednosti podnikov a myslím si, že aj podniky sa ujali tejto témy, požadujú due diligence, náležitú kontrolu v mnohých častiach sveta, kde pracujú Eh, ja by som sa chcel vrátiť iba k tej otázke, že medzinárodne záväzný nástroj uzavretý v rámci OSN by objasnil povinnosti nadnárodných podnikov v oblasti ochrany ľudských práv, ako aj eh, ich vzťah podnikov a štátu. A boli by tu efektívne eh, nápravné, opravné prostriedky vtedy, keď vnútroštátna legislatíva nedokáže náležite stíhať priestupky e, v daných krajinách alebo riešiť toho problém. Minulý týždeň v Ženeve e, pod vedením Južnej Afriky a Ekvádoru sme mali dvojdňový pracovný seminár, e, v rámci ktorého sme si vymieniali názory. V tejto fáze sa snažíme viesť transparentný dialog. Sme presvedčení o tom, že riadiace princípy by mali sa ďalej rozvíjať Akčné plány by takisto mali sa ďalej rozvíjať. Nie tu, je tu o snahu nejak odkoloniť e, tieto riacie princípy. Ja oddivujem a e, som priateľom John Ruggiho e, na minulom posledné mesiace som v podstate šíril a rozdával jeho materiály na túto tému. Teraz tu sa zvažuje možnosť uh, mať zmluvu o OSN o hrubom porušovaní ľudí. On je presvedčený o tom, že to je aktuálna téma, správny moment uh, a že sa dá dosiahnuť konsenzus a otázka extrateritoriality, e, ktorá vyplýva z Viedenského dohovoru o trestnej činnosti. To všetko e, spolu súvisí. Ja si myslím, že by sme mali otvorene hovoriť na túto tému za účasti občianskej spoločnosti, za účasti podnikov, zamestnancov. A samozrejme, je to aj proces e, štátny, proces riadenia. Chceli by sme, aby sme mali e, záväznú medzinárodnú zmluvu alebo skupinu záväzných medzinárodných zmluv, ktorá by znamenala, že ľudské práva, ochrana ľudských práv e, v rámci pracovnej činnosti, v rámci produktívneho prostredia e, bude obsiahnutá všade a všade prítomná. Sú tu podľa mňa rozdielne názory medzi tým, čo sú ľudské práva a tým, čo ja v španielskej angličtine nazývam, pokusím sa to preložiť zo španielčiny do angličtiny, zadefinoval by som to ako eh, ľudská produktívna činnosť. V mnohých prípadoch eh, VTO to nezvažuje tieto veci ako tému. V mnohých prípadoch eh, by som ja niekedy rád vtipkoval na tú tému. Bol som veľvyslancom aj v New Yorku a v New Yorku je rozdelenie medzi OSN a zvyškom sveta, pretože od eh, prvej Avenue až po celom na východ, tam sa hovorí o uzneseniach ľudských právach, eh, o OSN o sociálnej zodpovednosti a od prvej Avenue na Wall Street a zvyšok tam sa hovorí o realite v inom svete a ľudské práva tam nutne nie sú brané do úvahy. A to isté aj v Ženeve Eh, medzi VTO a jazerom, tam sa moc nezvažujú ľudské práva. A my na druhej strane jazera, my o tom hovoríme. Takže ide o to, aby sme eh, riešili tieto veci komplexne, aby boli na prospech všetkých spotrebiteľov, zamestnancov, zamestnávateľov, všetkých, ktorí sú presvedčení o tom, že je možné mať akési univerzálne uplatňovanie ľudských práv. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán veľvyslanec. Eh, zamýšľala som sa nad tým, ako vyzerá Brusel, že tu nemáme také jednoznačné centrum pre ľudské práva. Zemepisne, eh, územne podľa inštitúcií to nie je tak rozdelené. Beata Faráček. Vážená pani predsednička, vážený pán veľvyslanec, poslanci, ďakujem pekne za príležitosť opätovne sa môcť vyjadriť v tomto výbore na takú veľmi zaujímavú iniciatívu. Musím povedať, že je pre mňa dvojnásobne dôležitá, pretože ja sa zaujímam o podnikanie ľudské práva už od tých budlivých dní, eh, keď sa pripravovala eh, predchádzajúca záväzná dohoda OSN a vtedy som eh, si všimla už to, čo povedal pán veľvyslanec, že eh, nie, nehovoríme rovnakou rečou. Povedzme, že podnikatelia hovoria inou rečou a odborníci na ľudské práva hovoria inou rečou a teda takisto aj inštitúcie, ktoré hovoria o ľudských právach, inštitúcie, ktoré hovoria o obchodných otázkach, ako by hovorili dvoma cudzími jazykmi a máme e, v Polsku len Inštitút pre ľudské práva a podnikanie, pretože s týmito problémami sa potýkame rovnako aj v Polsku a polská vláda podľa nás nerobí dosť ani na medzinárodnej scéne v tejto veci. Takže sme sa rozhodli zorganizovať občianskú spoločnosť a stimulovať diskusiu na túto tému v Polsku. Ale majúc na pamäti aj spomienky z rokov 2000-2003, a tú polarizovanú diskusiu, oddelenú diskusiu, e, tá iniciatíva pre právne záväznú zmluvu, to sledujeme síce s veľkým nadšením, ale veľmi opatrne. Som presvedčená o tom, že je tu potrebné mať väčšiu medzinárodnú zodpovednosť podnikov, e, zapájania do, sa do sociálnej sféry a ochrany ľudských práv a som presvedčená o tom, že nie je dostatok vecí, ktoré by reglementovali správanie sa podnikov. Avšak Nesmieme stratiť zo zretela konštruktívny dialog a existujúcu interakciu medzi občianskou spoločnosťou, vládou a podnikmi a som veľmi rada, že som počula to, čo povedal pán veľvyslanec, teda zámery, na ktorých stojí táto iniciatíva, zámermi je takisto posilnenie tejto interakcie. Podľa mňa to je kritické. Ich rovnako dôležité je momentálne ani nestrácať dozreť cieľa, to, koľko sa podarilo dosiahnuť princípmi, riadicimi princípmi OSN. Na jednej strane sú to len posledné 2 či 3 roky. Dosiahlo sa veľa. No, to dopady týchto riadiacich princípov OSN boli veľké na stanovenie noriem organizácií, čiže občianskej spoločnosti, podnikateľskej obce alebo štátu. Na druhej strane sa dá povedať, že 3 roky sú dlhá doba a mohlo sa spraviť oveľa viac je dôležité mať na pamäti aj to, že z hľadiska toho, ako fungujú podniky, ako niektoré štáty fungujú, tým, že tie princípy boli prijaté v roku 2011, pravdepodobne prvé zmysluplné rozpočty boli stanovené k tomu až na rok 2012, a teda prvé výsledky sa prejavili až niekde v roku 2013. Takže keďže vieme, ako pomaly nielen štátna správa, ale niekedy aj podnikateľská obec koná. Myslím si, že musíme ešte chvíľku počkať, aby sme mohli naozaj vyhodnotiť to, či riadiace princípy OSN dosiahli to, čo sa od nej očakávalo, alebo nie. A takisto musíme vyhodnotiť aj to, čo je potrebné reglementovať. Pretože môže e, sa stať aj to, že nejaký proces, ktorý začal tými riadiacimi princípmi OSN, vyplní nejaké medzery, ktoré sa snažíme teraz vyriešiť záväzným nariadením. Znamená to, že by sme nemali sa snažiť zabezpečiť záväznú zmluvu? Nie, nie, ale musíme to robiť opatrne, opakujem sa. Uh, uvedomujem si, uh, pretože mám včestvo v pamäti, diskusiu o tých príprave týchto noriem. Nerada by som videla, aby táto e, veľmi rozdelená diskusia sa zopakovala. E, podľa mňa je veľmi dôležité to, že keď začneme novú diskusiu o vytvorení, príprave nových medzinárodných nástrojov, musíme vedieť presne, čo chceme dosiahnuť, aké medzery chceme e, zaplniť a v akej forme, ako chceme vlastne sa s tým procesom popasovať. Som rada, že pán veľvyslanec spomenul aj to, že nikde nie je uvedené, že to musí byť jedna zmluva o ochrane ľudských práv a podnikaní, pretože touto cestou, keď sme sa vydali, asi by to nebolo veľmi efektívne. Myslím si, že zmluva je veľmi všeobecnej povahy, že by sa tam snažila ošetriť celú komplexnosť problematiky ľudských práv keď hovoríme o ľudských právach, e, v otázke obchodného styku, daňových otázok, bezpečnosti a tak ďalej. Čiže snažiť sa všetko skombinovať do jednej zmluvy, tu by sme sa asi dopracovali k niečomu veľmi generickému a asi by to stratilo nielen právny význam, ale presadzovanie by asi veľký význam nemalo. Takže mm, možno, že by sme mali mať skupinu medzinárodných zmluv, ktoré by sa venovali jednotlivým témam, ak som to správne pochopila. A myslím si, že to je veľmi dôležité. Avšak zopakujem ešte raz, že skôr ako sa do toho pustíme, mali by sme v plnom rozsahu vyhodnotiť to, čo sa podalo dosiahnuť cez riadiace princípy a objasniť si, čo by malo byť v tej novej zmluve, aké medzery by mala pokryť. Myslím si, že je takisto dôležité pre národné parlamenty, ale aj pre európske parlamenty zatiaľ vyvíjať tlak na vlády, aby splnili záväzky, ktoré prijali, keď prijali uznesenie Rady pre ľudské práva, ale potom neskôr, keď sa v záveroch Rady v roku 2012 zaviazali vypracovaniu národných plánov do konca roka 2013, pretože hoci niektoré akčné plány boli vypracované napríklad v Spojenom kráľovstve či v Holandsku, ale veľká väčšina krajín zatiaľ ešte ani nezačala seriózne na tejto veci pracovať a Polsko patrí medzi takéto krajiny, kde sa prejavuje opačný vývoj bola vytvolen, minulý, minul, v Lani v lete iba sa v podstate zrušila tá medzirezortná skupina, ktorá mala pripravovať tieto veci a to bola jediná, ktorá riešila otázky sociálnej zodpovednosti podniku a ľudských práv. Čiže je veľmi dôležité vyvíjať tlak na štáty, aby si splnili svoje povinnosti alebo prísľuby. A zároveň tlačiť na to, aby bola reglementácia na úrovni EÚ, tak aby sa presadzovala ochrana ľudských práv, e, pretože je veľmi e, smutné vidieť, že aj tie štáty, ktoré sa zaviazali chrániť ľudské práva, sa snažili oslabiť znenie textu podávania hlásení o finančnej situácii. Čiže nie je to naozaj úprimné. Na jednej strane sú záväzky, a pripravíte niečo a na druhej strane potom v praxi robíte niečo iné. Takže e, bolo by to potrebné lepšie štrukturovať, čiže je potreba ďalšieho vývoja, je potreba mať reglementačný rámec, zároveň je potrebné mať na pamäti viacero veci. Len preto, aby sme situáciu nezhoršili, musíme ju správne vyhodnotiť, pretože to najhoršie, čo sa môže stať, by bolo, že za niekoľko rokov rozpracujeme zmluvu, ktorá stanoví nižšie normy v porovnaní s tým, čo už máme. tu vidíme to už teraz, napríklad aj s návrhom novej legislatívy o sledovaní zdrojov alebo kúpe surovín z konfliktných oblastí. E, je to návrh komisie. Tam sa odporúča dobrovoľné podávanie hlásaní zatiaľ, čo keď si pozrieme na text OECD, to je na vyššej úrovni. Takže v podstate to, čo sa robí na úrovni EÚ, neprináša nič nové, práve naopak znižuje tú požadovanú úroveň. Takže treba mať na pamäti viacero veci, keď e, sa zamýšľame nad prípravou novej legislatívy. Princípy, ktoré vyplývajú z aktuálnych noriem medzinárodného práva. Mm, mám trošku obavy z toho, že momentálne mnoho štátov ratifikovalo celú škálu zmluv o ochrane ľudských práv a e, mali by chrániť e, ľudí pred Eh, porušovaním ľudských práv. Čiže ak to myslia vážne, tak eh, ničím nebráni v tom, aby chránili ľudské práva. Takže ja naozaj neviem, či eh, ľudia sa budú angažovať do prípravy nových zmysluplných medzinárodných noriem. A druhá vec, ktorú je potrebné mať na pamäti, sa týka toho, že implementácia riadiacich princípov nedosiahla zatiaľ ešte všetko, čo mohla. E, ako som povedala, rozbehlo sa to rýchlo a veľmi dobre, ale to by mohlo byť veľmi zavádzajúce. Za posledné dva roky som pracovala s určitými polskými podnikmi a musím povedať, že miera osvety ohľadom e, ochrany ľudských práv pre všetkých malých a stredných podnikov je strašne, strašne nízka a naozaj potrebné vložiť viac úsilia do šírenia osvety, budovania kapacít. A nemali by sme sa zamerať iba na podniky, ale mali by sme naozaj meniť e, národný systém vzdelávania dve, tri desaťročia e, vzdelávania v oblasti ľudských práv. Ale keď si pozrite učebné osnovy v mnohých krajinách, aj v Európe, v Polsku, ľudské práva sa tam spomínajú naozaj len veľmi okrajovo. Takže keď hovoríte s ľuďmi, ktorí idú na vysoké školy, e, napríklad študovať ekonómiu a takmer netušia o ľudských právach. Je to niečo, čo sa číta v novinách, o čom číta v novinách a tak ďalej, ale nie je to niečo, čo by mali riešiť. Nebudú študovať ochranu zdravia na pracovisku ani podobné veci. Čiže naozaj potrebné tlačiť v maximálnej možnej miere aj na vzdelávanie, na štátnu správu, ale aj EÚ. Ak by všetci EU úradníci boli vyškolení najprv vo finančných otázkach, prečo by sme ich nemali vyškoliť aj v oblasti ochrany ľudských práv. Má to byť jeden zo základov EÚ údajne, takže správme s tým niečo. Tretia vec, ktorú treba mať na pamäti, je to, že doteraz sa systematicky nehodnotilo uplatňovanie riedecích princípov a skôr ako sa pustíme k ustanovovania noriem, musíme naozaj spraviť takéto vyhodnotenie Musíme sa poučiť eh, z minulosti a pozrieť sa, čo sa dá zlepšiť a ako najlepšie sa to dá zlepšiť. Pretože sa môže ukázať aj to, že niektoré veci sa najlepšie presadzujú nie cez reglementáciu, ale skôr cez nejaký dobrovoľný prístup alebo cez vytvorenie napríklad globálneho fondu, tak ako to už bolo iniciované E, na úrovni OSN pre ľudské práva a podnikanie. A posledná vec, ktorú musím spomenúť, už som už spomenula, opatrne, obozretne pri príprave všeobecnej zmluvy o ochrane ľudských práv v podnikateľskom svete, pretože je tu viacero vecí, ktoré môžu znieť veľmi pekne, keď si ich prečítate, ale keď sa pustíte do implementácie, tak sa ukáže, že je to veľa ťažšie. Za posledné 10 ročie či 20 ročie sme hovorili, počúvali o mnohých myšlienkach o tom, ako ochraňovať ľudské práva, ale moc sa nekonalo v tejto veci. Takže naozaj sa veľmi skepticky pozerám na našu možnosť E, viesť k tomu, že štáty sa dohodnú o medzinárodných súdoch, ktoré by súdili správanie sa podnikov. Nehovorím, že sa to nedá, len hovorím, že to je skeptické. Že som skeptická, že si nemyslím, že sa to zrealizuje, e, že niekomu by sa naozaj podarilo vytvoriť takúto inštitúciu. A potom je tu ešte otázka presadzovania, čo je hlavným nedostatkom aktuálneho systému Takže, ako som povedala, to sú tie štyri veci, ktoré treba mať na pamäti pre príprave novej zmluvy. Pretože ľudské práva, obete ľudských práv si zaslúžia viac ako len nejaký symbolický dokument, ktorý bude veľmi všeobecný a nebude sa v teréne uplatňovať. A zároveň uh, uh, odoženie kľúčových aktérov takže musíme konať, musíme zabezpečiť priestor pre konštruktívnu diskusiu, dialog a preto, aby všetci aktéry sa zapojili. A takisto potrebujeme nájsť riešenia, ktoré budú zodpovedať povahe víziev, ktorým čelíme a svetu, v ktorom žijeme. E, napríklad tie riešenia niečo dobrovoľné, niečo povinné. A musím povedať, že riešenia nemám ale ani v doterajšej diskusii som nepočula konkrétne návrhy, ktoré by v plnom rozsahu riešili nie otázku vnímaného váku a odpovede, ale primeranosť existujúcich reglementačných režimov, ktoré by také niečo umožnili. Takže ak máme mať systém, ktorý by naozaj chrániť ľudské práva v podnikateľskom svete, tak je dôležité, aby akékoľvek medzinárodná reglementačná iniciatíva priniesla aj mechanizmy presadzovania a opravných prostriedkov, ktoré sa nebudú výlučne spoliehať len na štát, aby podniky boli zodpovedné za porušovanie ľudských práv. A myslím si, že na čase eh, hľadať riešenia, ktoré by zapojili všetkých, vrátane spotrebiteľov, pretože ak veľká väčšina obyvateľstva nebude vedieť, čo sú to ľudské práva a nezačne v každodennom živote e, e, rozhodovať a vyberať na základe poznatkov, tak tento problém e, od nás neodíde. Ďakujem pekne, pani Faraček. Pochopila som, že teraz vytvárate, zakladáte inštitút pre podnikanie a ľudské práva v Polsku. Pritom vám želám veľa šťastia, aby ste konečne tento inštitút založili. A teraz ako chápem, pán Daušam, zastupca vysokého úradníka OSN bude hovoriť o nás o štúdii. Ehm, momentálne pracujete v oblasti porušovania ľudských práv Horvátsko ľudských práv. Ďakujem veľmi pekne. E, pani predsednička, naozaj som e, veľmi rád, že tu e, sa môžem znova prihovoriť pod výboru. Otázka zodpovednosti a možnosti nápravy pre obete v oblasti podnikania bolo dlho kľúčovým prvkom pri diskusiách o podnikaní a ľudských právach. Už v roku 2011 zvláštny predstaviteľ a zástupca E, vysokého predstaviteľa John Rogi e, žiadal vyšetrenie, e, potrestanie a nápravu situácie tam, kde podnikanie prispieva k takýmto situáciám zneužitia ľudských práv. Takisto žiadal vyšetrovanie toho, čo predstavuje proporcionálne a odradzajúce sankcie. Členské štáty OSN, medzi nimi aj Ekvador a organizácie občianskej spoločnosti vyjadrili záujem o pokrok tejto oblasti. Mandát eh, vysokého komisára pre OSN a vzhľadom na eh, úlohu, ktorú eh, pripisujú nášmu úradu, sme začali tento proces koncepčného, normatívneho a praktického objasnenia kľúčových e, otázok, e, ktoré sa týkajú e, porušovania ľudských práv strany podnikov. A ide o to, že chceme vytvoriť spravodlivejší systém domácich nápravných opatrení, pričom sa budú dodržiavať princípy ľudských práv prostredníctvom e, posilnených a nápravných opatrení. V maji minulého roku e, sme poverili doktorku Jennifer Zork, aby pripravila štúdiu o efektívnosti e, domácich súdnych mechanizmov na odstránenie prípadu porušovania ľudských práv zo strany podnikov. Rozdiely v domácich prístupoch Eh, majú vplyv na to, akým spôsobom sa nápravné systém požije v praxi. Pokiaľ ide o eh, právnu povinnosť eh, členských štátov chrániť občanov pred porušovaním ľudských práv zo strany podnikov, tak e, hovorí sa o tom, že členské štáty by mali e, urobiť také opatrenia, aby vyšetrili, e, potrestali a zabránili takémuto porušovaniu ľudských práv prostredníctvom svojej legislatívy a súdneho systému. Súčasné spôsoby zabránenia nefungujú. Hoci tieto prípady uh, E, možno vedú e, k teoretickej možnosti sankcií e, v súdnych systémoch. Skúsenosti tých, ktorí hľadajú spravodlivosť, sú úplne iné. Obete čelia mnohým právnym, finančným bariéram k tomu, aby sa dostali k nápravným opatreniam. A v mnohých prípadoch sú tieto bariéry neprekonateľné. Ehm, sú tu aj také rozdiely, ako je napríklad definícia trestných činov, e, kompenzácia a podpora e, pre obete. Všetko toto iba zhoršuje situáciu obetí. Vytvára to právnu neistotu obetí a takisto tu vytvárame e, dojem beztrestnosti a to bráni aj medzinárodnej spolupráci. Tieto rozdiely vyvolávajú otázky o, e, o tom, či členské štáty e, momentálne naplňujú svoje povinnosti pri ochrane ľudských práv. E, v, skratke, nápravný systém je často neúčinný. Obete často nemajú prístup k nápravným opatreniam, ktoré by boli efektívne. Nápravné mechanizmy sú veľmi zriedkavé a nielen, že to nepomáha obeťom, nepomáha to ani e, podnikom, pretože tieto podniky potom nesúťažia e, medzi sebou pri dodržovaní ľudských práv. Štúdia navrhuje zaviesť e, konzultačný proces s viacerými zainteresovanými stranami. Tento proces by bol rozdelený na dve časti. Prvé časti boli princípy e, politiky a kľúčové otázky a e, v druhej časti by sa identifikovali modely najlepších postupov zo strany členských štátov. Štúdia e, takisto identifikuje potrebu posilniť ochranu ľudských e, práv zo e, strany orgánov činy trestným trestnom e, konaní, pretože orgány činy trestným trestnom konaní veľmi málo konajú v tejto oblasti. Štúdia je uvedená na našej webovej stránke www.ohchr.org a my sme vyzvali e, všetky zainteresované strany, občianske spoločnosti, e, mimovládne organizácie aj podniky, aby sa vyjadrili k tomuto štúdiu a aby e, poukázali na tie oblasti štúdie, ktoré potrebujú ďalšie objasnenie. Lehota je jún tohto roku. My sme sa rozhodli realizovať prvú konzultáciu všetkých zainteresovaných strán. Táto konzultácia prebehne na základe pripomienok, ktoré dostaneme na našu štúdiu a e, tento proces by mal prebehnúť v septembri 2014 e, v Ženeve. E, toto je zatiaľ taký predbežný dátum. A potom tu máme tretie výročné fórum o podnikaní ľudských práv. Mm, toto fórum sa uskutoční tohto roku v Ženeve v decembri. Ďakujem veľmi pekne za vašu pozornosť. Ďakujem. To bola zaujímavá štúdia, predpokladám, že komisia a rada takisto pripomenie svojim členským e, štátom, aby dodržali ten termín 1. júna 2014 na pripomienky ich štúdy. A teraz e, dávam slovo e, poslancom. A som veľmi rada, že ešte môžem dať aj slovo dvom predstaviteľom komisie z dvoch generálnych riaditeľstiev z DG podnikanie a DG zamestnanosť. A Teraz jeden uh, bude hovoriť, nie dvaja, takže je to pani Sophie Miller, ktorá má na, na starosti zodpovednosť podnikov a potom tu máme pána Rikarda Serio, ktorý uh, má zase na starosti usmernenia na EIS. Mohla by som ja začať, pani predsednička? Ďakujem veľmi pekne. Ja mám viaceré také všeobecné pripomienky a potom Sofie dokončí e, s konkrétnymi záležitosťami, e, ktoré sa týkajú toho, ako uplatňujeme e, hlavné princípy Európskej únie. Vo všeobecne by som chcel zdôrazniť a zopakovať, že Európska únia podporuje hlavné princípy, to sme už povedali pri viacerých príležitostiach a dali sme e, do praxe aj to, čo hovoríme. Ale keď si spomínam napríklad na fórum, ktoré sa uskutočnilo v decembri minulého roku, tak e, tam sme zopakovali naše stanovisko, že podporujeme rámec a e, takisto podporujeme to, čo ste na začiatku spomínali ako praktické nástroje a dokumenty, ktoré sa príjmali v Európskej únii v minulosti. O tom sa čoskoro dozviete viac. E, pokiaľ ide o naše ľudské práva a vonkajšiu politiku, tak tu máme strategický rámec a akčný plán. A tento akčný plán e, okrem iného obsahuje aj niekoľko priorít o tejto o konkrétnej otázke. E, domnievame sa teda, že od roku 2011 a konkrétnejšie od júna 2012, keď sme schválili náš strategický rámec, E, sa veľa urobilo v tejto oblasti. A národné akčné plány sa spomínali. Toto je jedna z priorit nášho akčného plánu. Členské štáty sa zaviazali, že budú mať národné akčné plány týkajúce sa ľudských práv a podnikania. Sledujeme to, či je to naozaj tak a dúfame, že do konca akčného plánu už budeme v takej pozícii, že väčšina týchto akčných plánov e, bude schválená. Dva členské štáty už prišli e, s akčnými plánmi a vypočuli sme si prezentáciu Španielska. Španielsko tiež už pokročilo v tejto oblasti, bude mať akčný plán hotový snáď do mesiaca. Pokiaľ ide o to, čo sa deje v Ženeve, a musím povedať, že máme našu delegáciu v Ženeve, tam sme tiež veľmi aktívni a táto delegácia pracuje na týchto otázkach každý deň. Koordinujeme pozíciu členských štátov a v júni e, budeme diskutovať o mandáte členských štátov. O tom sa bude hovoriť e, na plenárke v júni. Vo všeobecnosti e, musím povedať, že sme si vypočuli stanovisko Ekvadoru v Ženave a dnes máme príležitosť hovoriť s veľvyslancom. Stretli sme sa s veľvyslancom aj v Ženeve, takže prebieha tu dialog s Ekvadorom o možnosti záväzného nástroja, ale všeobecnejšie by som chcel povedať, že stanovisko e, členských štátov doteraz bolo také, že sa zaviazali realizovať tieto hlavné princípy a uvedomujeme si, ako aj povedala pani Paračík, že je to dlhý proces. Išlo to o vyvašovanie tohto procesu, e, do ktorého boli zapojené vlády, zainteresované strany, bolo veľmi ťažké dosiahnuť to, čo sa dosiahlo. A to, čo sa dosiahlo, sa dosiahlo už pred niekoľkými rokmi, takže momentálne sme v procese vývoja a realizácie princípov a jasného posúdenia e, súčasnej situácie, čo je v tomto štádiu asi trošku ešte predčasné spomínať. Momentálne eh, nevidíme nejakú potrebu záväzného nástroja, ale ako som povedal, eh, toto je otvorené na diskusiu a v Ženeve sa zapájame eh, do diskusí so všetkými zainteresovanými stranami. A z pohľadu EIS už nemám čo povedať. Európska komisia sa k tomu možno chce ešte podrobnejšie vyjadriť. Ďakujem veľmi pekne. Rikard, ďakujem veľmi pekne. Pani predsednička, ja som e, zodpovedná za sociálnu zodpovednosť podnikov vo všeobecnosti. Ako ste spomenuli aj v úvode, že naša stratégia CSR v roku 2011, ktorá bola uverejnená krátko e, po uverejnení E, ďalších dokumentov poukazovala na to, že sme sa naozaj zaviazali urobiť niečo v tejto oblasti a ja vám poviem, e, ako ďaleko sme sa dostali s realizáciou aktivít tejto oblasti. Na začiatku ste naozaj veľmi dobre povedali, že sme pripravili usmernenia pre e, podnikateľov a musíme ich mať zapojených do tejto aktivity aby sme dosiahli nejaké výsledky, pretože musia dodržiavať e, ľudské práva. Teraz sa odvolá na druhý pilier. E, my pripravujeme e, usmernenia aj pre malé a stredné podniky. Malé a stredné podniky zrejme nikdy nepočuli o týchto princípoch ľudských práv a preto majú problémy pri ich realizácii máme usmernenia a máme aj príklady najlepších postupov na našej webovej stránke. Okrem toho e, sme v lete minulého roku uverejnili tri usmernenia pre sektory, kde podľa nás e, dochádza k najväčším porušeniam e, ľudských práv a to je IKT, naftarský a plinárenský priemysel a náborové organizácie. Tam sme uviedli postupy podľa krokov. Videli sme preklady týchto usmernení do japončiny a do iných jazykov, takže sa zdá, že to používajú vlády aj ďalších eh, krajín a zdá sa, že to bolo naozaj potrebné na trhu. Eh, potom sme zaviedli aj eh, postup preskúmania, posudzovania E, partnerov. Bolo veľmi dôležité, aby sme spolupracovali s členskými štátmi čo najrychlejšie. My sme zorganizovali štyri stretnutia s ďalšími členskými štátmi. A najprv bolo treba vypracovať národný akčný plán o CSR a potom e, sme mali aj národný akčný plán o ľudských právach. Ricardo, e, vy ste hovorili, že Spojené kráľstvo a Holandsko už majú pripravené e, takéto dokumenty. Irsko čo skoro vydá e, svoj národný akčný plán a ďalšie krajiny, Taliansko, Španielsko sa chystajú vydať svoje národné akčné plány. E, videli sme, že niektoré členské štáty spolupracujú s inými na vypracovanie akčných plánov. Okrem toho, Európska komisia sa zaviazala, že robí svoje vlastné posúdenie a my sme už počuli a súhlasíme s tým, že musíme obnoho lepšie pochopiť, kde sme a preto Európska komisia spolu s EAS uverejní situačnú analýzu ešte pred letom. Dúfame, že sa nám podarí vypracovať analýzu súčasnej situácie, e, predovšetkým pre prvý a tretí pilier. Vieme, že existujú isté právne nástroje e, v EÚ, ktoré umožňujú prístup k e, nápravným prostriedkom Ehm, napríklad sú tu nápravné prostriedky pre obchodné a občianské e, spory. E, potom sú tu ďalšie nástroje, e, ktoré hovoria o porušovaní ľudských práv a o prístupe k opravným prostriedkom, ale my musíme mnoho lepšie pochopiť, kde sú nedostatky, kde sú medzery v systéme a môžu to byť aj nesúdne Eh, otázky, ako sú napríklad eh, úlohy štátu pri mediácii a tak ďalej. Eh, snáď sa nám podarí prísť analýzou v lete a to by nám pomohlo zistiť, čo sa dá robiť ešte v budúcnosti. Okrem toho sa už spomínalo, že Európska komisia v posledných dvoch, troch rokoch pripravila niekoľko návrhov na prispôsobenie nášho regulačného rámca E, tu v Európskej únii. Počuli sme už o smernici e, o uverejňovanie nefinančných informácií a tam žiadame e, podniky, aby vo svojich výročných správach uvádzali, čo robia aj v oblastiach nefinančných, vrátane oblasti ľudských práv. Momentálne prebieha schvalovanie medzi radou a parlamentom. E, rada schválila dokument pred niekoľkými týždňami a dúfame, že tento dokument bude v parlamente schválený v apríli na poslednej plenárke. E, potom tu bol ďalší dokument schválený v januári v parlamente a urobili sa tam opravy a podľa týchto oprav verejné orgány budú môcť brať do úvahy aj otázku ľudských práv pri udeľovaní um, cien podnikom. Takže dúfam, že tento aspekt ľudský práv sa bude viac brať do úvahy. Ďakujem veľmi pekne za tieto veľmi zaujímavé prezentácie. Ehm, chcela by som iba povedať, že pani Bird ehm, z DG zamestnanosť bola tu, ale musela odísť, ale predpokladám, že to nebolo politické vyhlásenie. Alebo viete, prečo odišla? Nie? a nie žiaľ um, o 10.30 má niekde prejav. A dobre, takže Richard, nech sa páči, môžete sa vyjadriť. A ďakujem veľmi pekne, pani predsednička, za to, že ste zorganizovali toto vypočutie. A je tu môj dobrý priateľ pán Šip a spolu sme pracovali veľmi úzko na tejto záležitosti. Máme spoločný záujem o túto záležitosť a naozaj som veľmi rád, že je tu. Veľmi si to vážim a cením si aj prácu našich kolegov z komisie ZIS. Vyjadrím sa krátko a potom položím niekoľko otázok. Eh, musím eh, povedať, že som naozaj veľmi hrdý na to, eh, ako tu vedieme túto rozprávu o ľudských právach a v tomto podvýbore ste ma počuli veľa raz a musím to zopakovať aj dnes ráno, že musíme hovoriť o ľudských právach a o podnikoch a podnikaní, pretože to nie je úplne samozrejme. Po druhé, pokiaľ ide o extratoriálnu jurisdikciu, tak tu dochádza k e, porušovaniu ľudských práv. John Raki e, v roku 2008 hovoril na konferencii e, veľmi jasne o tom, že musíme riešiť otázku podnikania a dodržiavania ľudských práv. Safi Eh, Miller hovorila o tom, že už sa v tom niečo robí, ale nie som si naozaj celkom istý, či sa toho robí dosť a John Raki eh, snáď prispieje eh, k ukončenie takto procesu. Pravda je taká, že sú krajiny, kde demokracia je taká krehká, že podniky sa, či už vedome alebo nevedome, zapájajú do porušovania ľudských práv e, v týchto krajinách. A to je veľký nedostatok. E, je to e, veľmi ťažké a podniky, ktoré pracujú v týchto krajinách, si robia starosti o toto porušovanie ľudských práv a je tu tento nedostatok, aj pokiaľ ide o organizácie, ktoré by sa mali starať o to dodržovanie ľudských práv práve v týchto krajinách. A ďalej by som chcela povedať, že som veľkým fanúšikom týchto uh, princípov. Chodil som na všetky konzultácie, uh, bol som uh, predsedom mnohých týchto konzultácií s vládami a veľmi pravidelne e, vám pilím uši aj e, s tým, čo všetko ešte môžeme urobiť v tejto oblasti. Ale ide o to, ako najlepšie realizovať všetky tieto opatrenia a ako najlepšie dodržiavať ľudské práva. My naozaj prispievame našou prácu. Sofie to povedala veľmi rýchlo, ale uh, nový návrh e, správ podnikov aj o nefinančných e, otázkach e, hovorí, že, ľudsk- že podniky by mali prinášať aj informácie o tom, ako sa dožíva ľudské práva v danom podniku, nie len finančné informácie. A to je vynikajúca správa, to by sme mali oslavovať. Samozrejme, tento dokument bude schválený už v apríli, ale som si istý, že bude schválený. Ja chcel by som uh, e, dôrazne ešte to, čo povedal pán uh, e, Veľvyslan, že tu nie sú nejaké nové E, povinnosti. Tu nehovoríme podnikom, že majú robiť viac, než robia a že to bude pre vás bremeno. E, nie. E, ide o to, že tu sú už tieto záväzky a povinnosti a musíme lepšie pochopiť tieto povinnosti a musíme sa postarať o to, aby boli lepšie dodržiavané. A potom je tu ešte otázka polarizácie na konferencii v Polsku sme o tom veľa počuli, to bolo fantastické. A chcel by som vám povedať aj a svojmu priateľovi by som chcel povedať, že má veľmi dôležitú úlohu, e, bude e, dôležitejší ktokoľvek iný v Bruseli, takže vás potrebujeme. Ale Beata, vy hovoríte, že ak e, tu je istá polarizácia, je to vina Ekvadoru, alebo je to naša vina, že odmietame mať túto rozprávu. E, tak to, to bude vyzerať, keď budeme hovoriť, že nie sme za to. Už teraz sa snažíme vytvoriť e, a nakresliť červenú čiaru, ktorú nie sme ochotní prekročiť. A dnes ráno sme už o tom hovorili, ale naozaj by som bol veľmi rád, keby ste boli úprimní a keby ste povedali každému v tejto miestnosti, že na rozprávach nie je nič zlé. E, my sme to už zistili a to viem aj od Johna Regiho musíme byť pripravení na takéto rozpravy. Preto sme tu dnes pozvali pána veľvyslanca. Nesmieme sa báť takýchto diskusí. Nechcem sa vrácať už k starej polarizácii, pretože to by bolo naozaj veľmi zlé, ale 95 členských štátov OSN chce mať túto diskusiu ak to dotlačia až k rezolúcii, o ktorej bude e, treba hlasovať, tak e, musím povedať, že to je to nebezpečenstvo, ktoré zo sebou prináša polarizácia, e, že ľudia nie sú ochotní diskutovať. Preto vás varujem, aby ste netlačili na takéto stanovisko. A myslím si, že tu neporušujem nejaké tajomstvo, keď poviem, že Lambrinitis hovorí, že by sme mali byť pripravení na takúto diskusiu. Samozrejme, nemusíme odsúhlasiť e, každý návrh, ktorý sa objaví na stole, on je za to, aby sme sa konečne pohli vpred a e, on súhlasí so mnou e, vo všetkých týchto otázkach. A John Recky, už nebudem dlho zdržiavať, ale je tu citát z dokumentu a John Reky, každý si o ňom myslí, že je to svetec žijúci na Zemi. Každý o podnikateľskom svete hovorí, že má úplnú pravdu. E, kiež by som mal jeho politické zručnosti, ale pracujem na tom. Ale čo on hovorí je, že e, sú medzinárodné e, aktivity úplne mimo. E, ide tu o veľa v oblasti ľudských práv a v oblasti podnikania. Podniky sa zapájajú do porušovania ľudských práv, e, dokonca aj do takých porušovaní, ktoré dosahujú e, vysokú medzinárodnú úroveň, ako je genocída, otroctvo a podobné praktiky. Toto všetko uvádza vo svojom dokumente, ale čo je naozaj veľmi jasné, je, že pokiaľ ide o obrovské porušenia e, ľudských práv, mali by sme tu mať medzinárodné mechanizmy, e, ktoré budú zabezpečovať, že tu bude fungovať e, medzinárodná právna jurisdikcia v takýchto prípadoch. A chcel by som sa pýtať, či máte pocit, že či by sa nemal napísať list v tomto duchu. A ak sa rozhodnete napísať takýto list, tak e, potom by ste tam mali uvieť, že e, by v Ženeve mal prebiehať paralelný proces. Je jasné, že pracovná skupina OSN robí svoju najlepšiu prácu v tejto zložitej situácii a s obmedzenými zdrojmi. A možno e, táto pracovná skupina zlyha vzhľadom na tieto nedostatky, ale naozaj sa tu uh, Eh, rozmýšľa nad paralelnou skupinou, ktorá by mala konzultovať eh, tieto eh, otázky. Ale mňa láka táto myšlienka, pretože to by bola konzultácia, to by bol dialog a nikto by sa nemal bať dialogu a to by som chcel podporiť. No a nakoniec otázky. Myslím si, pán veľvyslanec, že by bolo naozaj dobre opýtať sa vás, prečo nepočkať? E, naozaj ste taký nedočkavý, taký horlivý, netrpezlivý. Je to naozaj tak? E, čo keby sme ešte trošku počkali, kým e, sa poriadne nezakotvia tieto princípy OSN, kým nebude mať viac štúdí, prečo nie? A myslím si, že máte časové obmedzenie svojich prezentácií, ale vy ste minulý týždeň začali rozprávu o týchto otázkach a bolo by e, veľmi zaujímavé pre nás vypočuť si výsledky týchto rozpráv. No a po tretie, chcem sa opýtať, prečo hovoríte, že je to naozaj potrebné, ale čo najrychlejšie urobiť a začať najrychlejšie konať. No a pokiaľ ide o komisiu, to, čo sme počuli od Sophie Miller, je podľa mňa vyvoriadne uh, užitočné. Som naozaj veľmi rád, že som si vypočul, že od väčšiny členských štátov sa očakáva, že dokončia svoje akčné plány ešte tohto roku. Naozaj dúfam, že to tak bude. A Európsky parlament by do konca roku 2014 sa mal k tomu vyjadriť. A chcem sa iba opýtať, či je tu plán reagovať aj na uznesenia parlamentu a Sophie. Chcem sa opýtať, vy ste predsednička pracovnej skupiny medzi jednotlivými službami jednotlivých generálnych riaditeľstiev. A chcem sa opýtať, DG Spravodlivosť má záujem o tieto otázky a mohli by ste sa v ich mene vyjadriť aké sú ich plány. Ďakujem veľmi pekne. Thank you, Richard, and now... Ďakujeme, Richard. A teraz pán Scholz. Slovo. Uh, thank you, Mr. Chair. Ďakujem, pani prezedajúca. Nechcem, nechcem opakovať všetko, čo Richard alebo predračníci povedali. Rád by som poďakoval veľvyslankyni a ďalším zástupcom za to, že vytvorili isté stanovisko, tejto komplikovanej, komplexnej tematike, o ktorej dnes hovoríme. Myslím, že všetci súhlasíme s tým, že komplexnosť týchto otázok, s ktorými sa musíme zapodievať, či je to CSA alebo nejaké iné organizácie ľudských práv. Ja chcem hovoriť o dvoch veciach. O realite, a som rád, že tu je pán veľvyslankyňa z, Ekva- pán veľvyslanec z Ekvádoru. Prišiel e, lietadlom na letisko do Bruselu a videl tam asi veľký plagát od Chevronu, ktorý hlásal, ako chránia pôdu a prírodu. Otázka znie, čo to znamená pre ľudí v Ekvádore, ak Chevron chráni tzv. našu pôdu a našu prírodu, o ktorej prírode a pôde hovoríme. Na práv, ľudských práv pôvodného obyvateľstva, autochtónneho obyvateľstva, ktoré žije v týchto oblastiach a ktoré si chce ochrániť bohatstvo, náru, bohatstvo zdrojov? Alebo chránime turistov a podniky, Podniky napríklad musia dodávať súroviny občanom, ale aj občanom iných krajín, ďalších zahraničných krajín. Ide tu o ochranu záujmov ľudí, ktorí žijú v týchto oblastiach, alebo chcú chrániť, Chevron chce chrániť aj ľudí, ktorí žijú v iných častiach sveta a tiež chcú dôstojnú prácu, tiež chcú hospodársky sa rozvíjať. Je to úloha štátu? Pýtam sa ďalej. Je to úloha súkromných firiem? Alebo je to úloha medzinárodnej komunity zaoberať sa tým, ako si organizujeme jednotlivé štruktúry a ako by ľudské práva mali byť chránené. Máme mnohé vyhlásenia, ktoré sa prijali na druhej strane sú vyhlásenia ochotných štátov, ktoré sú e, ochotné sa zapojiť do práce s ľudskými právami. Máme tu platformu v Ženeve, kde sa hovorí o ľudských právach, ale nehovoríme tu o záväznom charaktere medzinárodných záväzkov a o tom, ako ich uplatniť v praxi. A to ma vedie k tretej poznámke. My, Európska únia, ja som napríklad aj v, v výbore pre medzinárodný obchod INTA, my musíme vstupovať do bilaterálnych medzinárodných zmluv. A v týchto bilaterálnych zmluvách vždy je kapitola o trvalo udržateľnom rozvoji, vrátanie sociálnych práv a ľudských práv. Ale nie sú tu záväzné povinnosti v takýchto kapitolách bilaterálnych zmluv, ktoré by sa týkali iných vecí, ktoré sú takisto záväzné v medzinárodných zmluvách. Takže tu máme nerovnosť. Nerovnosť hospodárskych záujmov a ochrany ľudských práv. Poprosil by som zástupcov komisie, akú má právomoc pán komisár Andor versus inturistu versus komisárovi De Huchtovi, uvedomujúc si záujmy EÚ vstupovať do medzinárodných obchodných zmluv a zároveň neovplyvniť negatívne záujmy autochtónneho obyvateľstva, ktoré môže byť ovplyvnené takýmito zmluvami. Musíme chápať, akým jazykom hovoria podnikatelia, podnikanie tak, aby to nebolo v protirečení ani u firiem, ktoré si uvedomujú ľudské práva, ani my ako zákonodarcovia, rada a parlament, aby sme si neprotirečili, používali ten istý jazyk, aby sme mali presnú terminológiu. To je dôležité. A štvrtý bod. Nadvezujúc na rozhovory o medzinárodnom obchode. Hovoríme tu o dohode z USA, ktorá sa nazýva TTIP. Vieme, že USA neratifikovalo medzi, neratifikovali väčšinu doložiek, ktoré vložila do zmluvy TTIP eh, Medzinárodná organizácia práce. A rokovacie týmy tvrdia, že je v záujme oboch strán, v záujme občanov na oboch stranách Atlantiku a pravdepodobne je to aj v záujme občanov v iných častí sveta, že sa vytvorí regulačný rámec, že tu sa spraví krok vpred. Ako sa táto rozprava dostáva do komisie, do rozličných e, generálnych riaditeľstiev, k rozličným komisárom a komisárkam, ako sa dá vytvoriť istá vyhliadka, vytvoriť príklad, ktorý by bol zakorporovaný do obchodných zmluv a rokovaní medzi ďalšími a ďalšími krajinami alebo napríklad medzi OSN a niektorou z európskych krajín. Treba to precizovať, o čom tu hovoríme. Ďakujeme vám, pán, pán Šulc. Máme tu ešte viacero záujemcov vstúpiť do diskusie. Prvým bude pán Gržib. Ďakujem pekne, pani predsednička. Powiedzieć, e, że oczywiście Ryszard jest tutaj niedościgniony, jeżeli chodzi pani predsedajúca. Samozrejme, že náš rečník bol veľmi privilikovaný a veľmi dobre podkutý, ale chcel by som sa vrátiť k Európskemu parlamentu. Mám tú veľkú čest, že vám môžem pripomenúť, že v Európskom parlamente sme vždy poukazovali na to, že ide o hlavné línie OSN a tie by sa mali prijať vo všetkých krajinách, ktoré ich schválili. Schopnosť schváliť ich sa líši od jedného členského štátu k druhému a myslím si, že náš host z Polska Beata veľmi dobre vie, aj to dnes spomenula, aj na seminári, ktorý sme organizovali vo Varšave a nie, nie tak dávno, že sú veľké rozdiely aj v rámci Európskej únie, naozaj veľké rozdiely. Pozrime sa na škandinávske, severské krajiny a porovnaní so zvyškom EÚ. Takže naozaj musíme odviesť veľa práce, stojí pred nami táto práca. A ďalšia vec. Minulý rok sme videli katastrofu v... Predovšetkým za ich žitie. V Dace. Takéto katastrofy ukazujú, že naozaj aj Máme zodpovednosť za ľudské životy, pretože toto sa netýkalo len Ázie, ale aj Európskej únie, aj krajiny, z ktorej pochádzam, pretože firmy, ktoré by produkovali produkty, využívali na to aj ruky ľudí, ktorí v dace zomreli. Takže máme partnerské krajiny, s ktorými je ťažké nadviazať dialog. Napríklad Pakistan je takým príkladom. A sociálna zodpovednosť podnikov je čím si, o čom sa väčšinou živo hovorí počas takýchto dialogov aj v kraji, aj keď sú tieto krajiny vzdialené kultúrne od nás z rozličných dôvodov, ak to takto možno povedať. Ale spoločenská zodpovednosť podnikov zvyčajne je témou, aj keď sa hovorí o práci žien, o bezpečnosti na pracoviskách. Napriek týmto kultúrnym e, alebo iným spomínaným rozdielom sa nám podarí nájsť spoločné stanovisko spoločného menovateľa, takže si myslím, že isté finančné operácie, ktoré, by sa, ktoré sa nikdy nemali stať, zadefinujú často aj osud stovák alebo tisícov ľudí, pretože takéto finančné operácie postavia mnohé firmy na hranu, kedy môžu spadnúť do bankrotu. Tu musíme hovoriť do, do, o spoločenskej zodpovednosti podnikov, pretože ovplyvňovať takouto veľkou mierkou životy ľudí, spoločnosti, krajín, to Prepačte, že som prišiel neskôr, ale bol som predtým na zasadnutí k Ukrajine a bol tam biskup, biskup z Ukrajiny, ktorého citovali, že povedal, že peniaze, ktoré pochádzajú z korupcie, nakoniec skončili v európskych bankách a v európskych firmách a Európa si nemôže jednoducho len poumývať nad týmto všetkým ruky, pretože tieto peniaze sa potom začnú používať v ďalších oblastiach na legitimné účely. A toto je hlavný problém. Hovoríme o zodpovednosti podnikov za životné prostredie, hovoríme o ďalších aspektoch, ale myslím si, že tento podnikateľský aspekt, aspekt obchodovania, tu, to je len o zodpovednosti, zodpovednosť za obchodovanie, ale ide tu aj o zodpovednosť za základné práva, ktoré treba zapracovať do celého obrazu. Spoločnosť sa potom za nás postaví, keď to budeme takto vidieť. Teraz sa totiž to rozbehli radikálne hnutia na celom svete, ktoré môžu naberať iba silu, ak sa táto vec nevyrieši. A preto je to aj našou zodpovednosťou, aby sme konali razantne a jasne sa vyjadri, že tieto usmernenia OSN nie sú len písmenka na papieri, ale je to niečo, čo je v najlepšom záujme aj podnikov, aj krajín, ktoré sú signatármi spomínaných zmluv a dokonca aj spoločností, komunít a nové podmienky, ktorých bude pracovať náš parlament a zabezpečenie kontinuity aj v ďalšom mandáte. To je dôležité, v to dúfam. Dúfam, že aj nový parlament bude pokračovať v tej dobrej práci, ktorú sme rozvinuli aj e, v spolupráci s ostatnými európskymi a inštitúciami aj inštitúciami OSN. Som si istý, že niektoré z ďalších predsedníctiev, podobne ako to urobilo Švédske, sa rozhodne túto tematiku si dať medzi svoje priority. Ďakujem pekne za slovo. Ďakujeme. Mám dve kratučké otázky. Pán Seri povedal, že delegácia v Ženeve je aktívna aj pri príprave zasadnutia v júni. A preto by som si rada vypočula od vás, pán veľvyslanec, ako rozličné členské štáty v EÚ podporujú túto prácu, pretože v Ženeve budúci týždeň sa vy, do, do Ženevy sa vydá malá delegácia, ktorá bude proaktívne e, fungovať na tejto platforme. A takisto ste povedali, že tu máme správu zo Spojeného kráľovstva, že Holandsko, možno nakrátko Španielsko, možno Taliansko, ja som napríklad z Nemecka, tak by som tiež chcela vedieť, či sú prípravy, či bude takáto správa aj k Nemecku. Teraz nemáme až toľko času na odpovede, tak všetkých vás poprosím iba stručne odpovedať na otázku. Začne pán veľvyslanec. Mám 5 minút? Ďakujem Richardovi za otázky týkajúce sa o trpezlivosti. A respektíve netrpezlivosti. Myslím si, že je dôležité povedať, počkajme 10 rokov, čo sa stane a potom sa tom porozprávame. No už ja som diplomát, facilitátor, vyjednávač. Ja by som chcel vidieť, aby sa vytvoril konsenzus už skôr. To neznamená, že tieto vedúce princípy, národné akčné plány a zásady by sa mali nechať bokom. Nie, oni sa musia rozvíjať a rozrastať tak, ako počas rozpráv. Budem veľmi úprimný, teraz nechám ten diplomatický klobúk na boku. V mnohých krajinách sa obetovali celé generácie kvôli finančným ťažkostiam. USA napríklad má 10 miliónov ľudí bez domovov kvôli hypotekárnej kríze, ktorá nedávno prebehla a tam už sú aj otázky týkajúce sa ľudských práv. Nemôžete zahodiť celú generáciu v nejakej krajine, stratiť generáciu. V Amerike, v Ekvádore v 90. sa generácie, celé generácie odpísali, tak povediať, kvôli finančným čachrom. Nemôžeme si toto dovoliť. Sú tu ľudské práva. Pán Scholz mi položil otázku, veľmi presnú. Odpoviem rovnako, v rovnakom duchu. Myslím si, že je tu vec, o ktorej treba hovoriť, o autochtónnom obyvateľstve, o právach ľudí, o zákonoch prírody, o nárokoch komunít pôvodného obyvateľstva. Ale si myslím, že to zasahuje poza ľudské snahy, ktoré sú univerzálnym univerzálnou činnosťou. A výroba, produkcia niečoho, to je časťou tohoto všeobecného rámca. Musíme byť obozretní, či by sme o týchto veciach mali vôbec hovoriť, lebo, lebo by sme mohli vytvoriť paniku, vystrašiť ľudí. A ešte sa vrátim k Richardovej otázke workshop, ktorý sme mali v Ženeve minulý týždeň. Tam nám veľmi jasne povedali, že za, meké, tzv. meké právo soft law tak ako aj usmernenia sú nedostatočné a treba sa spoliehať na dohody medzi dvoma štátmi, na inštitúcie a ak sú v niektorej krajine tieto inštitúcie skorumpované, tak potom treba to brať do úvahy a fungovať tak, že hovoríme aj o tomto. Nevyhnutnosť monitorovacích mechanizmov a toho, že treba sa s nimi zžiť a umožniť ich, to súvisie s rozsahom pôsobnosti toho, o čom hovoríme. Spotrebitelia, podniky, občianská spoločnosť, to, oni sú všetci súčasťou celého obrazu a počas nášho mandátu bola vypracovaná správa, na ktorú ste naražali. To bola Jennifer Schoik, ktorá ju vypracovala. Dôležitá vec. Ale to je iba jeden z prvkov, ktor- skladačky, s ktorou sa musíme vysporiadať. A ďalej tu máme časový pres a ešte chcem odpovedať na ďalšie veci, ktoré tu boli vznesené. Nikdy sme nemali dosť času. A jednoducho niekedy treba počkať na historickú chvíľu. Rokovania, a teraz sa uchylím k anekdote, Európa a Spojené štáty, keď rokovali, boli na začiatku proti dohovore o e, postihnutí, postihnutí ľudí disabilite a potom aktivita, aktivizmus e, jednotlivých komunít a to, čo spravila občianská spoločnosť, zmenili tento pôvodný návrh. Rokovania sa ťahali celé roky, aby dohovor o postihnutí sa zrealizoval, až napokon Európa aj USA sa rozhodli, že to je dôležitá vec a že to treba prijať. Takže viete, podmienky sa menia. Hovoríme o ľudských právach jednotlivcov, hovoríme o nápravných opatreniach. Dnes hovoríme o konfliktných oblastiach v Kongu a v všelijakých iných krajinách. Hovoríme o fázach, cez ktoré prechádzame aktuálne. Teraz tu hovoríme v miestnostiach v Bruseli, v Ženeve, v New Yorku, ktoré sú istým spôsobom izolované, ale vonku počuť zúfalý krik ľudí, ktorí chcú, aby sa veci vyriešili transparentne, legitimne a dialogom. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne, pán veľvyslanec. A chcela by som vám povedať, že v minulosti, tuším v Lani, sme mali vypočutie o, o, o ťažobných prácach v baniach v Afrike a mali sme tu mnoho ľudí priamo odtiaľ. Takže pani Faraček, 3 minúty, ak sa zmestíte. Ďakujem pekne za možnosť e, zareagovať. Ďakujem pekne. Takisto by som sa chcela poďakovať pánu Hladovej a pánu Kšibovi za ich podporu rozbehnúť túto diskusiu v Polsku v Lani počas konferencie. Myslím, že to bolo veľmi dôležité a v podstate úplne povedané to bola jediná taká hlavná iniciatíva v Lani, v rámci ktorej prebehla takáto diskusia. Čiže o to väčšia vďaka vám patrí. Čo sa týka pluralizácie, my, ja nie som proti diskusii, hlavne, že viem, ako dlho trvá dojednanie zmluv. E, mimochodom, čím skôr začneme, tým skôr sa k tomu dopracujeme. Ale ja by som veľmi opatrne postupovala. Chcela by som sa vyhnúť situácii, kedy sa dve strany dostanú do pozície závozu, že sa nebudú vieť posunúť. Či tá diskusia je potrebná, o to iste. Ide o to, že si nesmieme znepriateliť žiadnu zainteresovanú stranu a musíme zabezpečiť, aby každý mohol vyjadriť svoje názory, svoje argumenty a aby sme naozaj pochopili, čo sa schováva za slovami, ktoré vyslovuje tá druhá strana. Takže opozretne ale zároveň si uvedom, že je potrebné konať extrateritorialita, porušovanie. Eh, to všetko som mala vo svojom vystúpení, len som to skrátila, takže to vypadlo. Naozaj musíme spraviť dôkladnú analýzu a ako náhle si objasníme tie kľúčové veci, tak potom oveľa ľahšie sa posunieme ďalej v diskusii o ďalších témach. Rovnako, a teda pre mňa je dôležité to, že by sme mali venovať e, pozornosť tomu, aby to bolo um, neutrálne, zároveň však musíme e, pracovať na osvete, vzdelávaní a na školstve, na otázke ľudských práv. E, rôzne štáty sú v rôznej fáze vývoja, Neviem si predstaviť, ako to vyzerá momentálne. 28 krajín pripravuje akčné plány. Zatiaľ sme však nevideli žiadne konkrétne kroky. Naozaj by som sa rada, rada pozrela na to, ako komisia zanalizuje situáciu a získala spätnú väzbu od komisie o tom, čo spravili členské štáty, či sú to iba vyhlásenia, alebo či naozaj aj niečo robia. Ďakujem pekne, pani Faraček, pán, pani Mile a pán Seri. Dobre, ja sa takisto pokúsim hovoriť krátko a dodržať čas. Um, možno pôjdem od konca. Takže si, analýza situácie ohľadom toho, čo štáty robia, e, po hodnotení členských štátov medzi sebou vypracujeme kompendium, kde sa dá dočítať viac ohľadom e, efektívnosti Pani predsednička sa pýtala, aká je situácia v Nemecku. Ja som bola v pondelok v Berlíne. Pokiaľ viem, tak zmena vlády znamená akýsi nový hybný moment, takže pokiaľ viem, tak eh, ministerstvo, ktoré to majú v kompetencii, eh, riešia a pripravujú tieto veci. Zaznelo tu hodne otázok ohľadom obchodného styku, aspektov obchodu. obchodu Obávam sa, že sa nemôžem vyjadriť k vzťahu komisárov Andora de Guchta, avšak možno viete, že od začiatku tohto roka rozsah GSP plus, v rámci neho je nová požiadavka, že je možné pozastaviť také zvyhodnené obchodné podmienky, ak sa použijú ľudské práva, to znamená tie členské štáty, ktoré nerešpektujú základné pracovné normy, ochranu životného prostredia a tak ďalej, môžu byť môžu, mať, môžu byť vyškrtnuté zo zoznamu krajín GSP+, krajín, ktoré majú obchodné výhody a zo strany Unie. Richard sa pýtal na uh, skupinu InterService DG Enterprise uh, uh, je gestorom tejto skupiny z DG Justice spolupracujeme, my nemôžeme takúto analýzu spraviť sami DG spravodlivosti. E, predovšetkým, čo sa týka kompetencie EÚ, kompetencie členských štátov, pretože je to veľmi zložitá otázka. Musíme spraviť dôkladnú analýzu aj z pohľadu zmluvy, čo sa dá robiť na úrovni EÚ s cieľom zlepšiť situáciu čo sa týka správy implementa- o implementácii aj predloženiu Európskeho parlamentu. Ešte pred letom spravíme e, verejnej konzultácie o stratégii ohľadom sociálneho správania sa podnikov, aby sme zistili, ako ľudia vnímajú našu prácu, čo sa dosiahlo, čo sa nedosiahlo, aké výzvy nás čakajú do budúcna a potom bude správa o technickej implementácii, ktorú vám samozrejme v Európskom parlamente ochotne predstavíme. A teraz odovzdám slovo kolegovi. Ďakujem pekne. Ja nemám k tomu veľmi čo dodať, možno len niečo, na čo som zabudol. Chcem spomenúť Mm, to, čo povedal pán Hovat, pán Lambrini sa zapája, angažuje v tejto veci a podporuje princípy, tie základné princípy OSN v rokovaniach so všetkými partnermi, čiže to je jedna vec. A je to aj vec, čo robíme, pretože to je našou úlohou EAS podporovať takéto princípy. Napríklad včera sme mali stretnutie jeden z pravidelných dialogov s Mexikom napríklad, kde ochrana ľudských práv v podnikateľskom svete bola jednou z tém, o ktorej sme hovorili a presadzujeme tieto princípy a takisto im hovoríme o tom, čo robíme my, o čom sa aj diskutovalo dnes. A v tomto rámci zorganizujeme špecifické semináre o ochrane ľudských práv v podnikateľskom svete pre krajiny, pre skupiny krajín, ktoré to zaujíma. Niečo tohto typu plánujeme ešte do konca roka ako následnú aktivitu dialógu, ktorú máme. Niečo podobné máme v mysle spraviť aj s Čínou, čiže aj takúto činnosť robíme s tretimi krajinami. Ďakujem. Ďakujem vám všetkým za vynikajúce prezentácie a určite, pán Žip, vy nemusíte mať obavu, že sa zabudne v budúcom funkčnom období tohto parlamentu na túto tému, pretože je naozaj potrebné odviesť množstvo práce a mnohé nadnárodné podniky majú práve sídlo v Európskej únii a preto musíme prac- pokračovať v týchto prácach. Zároveň by som sa ešte chcela kratučko vrátiť k listu, ktorý navrhuje Richard Howard. Myslím si, že to je dobrý nápad zaslať list z tohto vypočutia na EAS a ambasádorom, ktoré sú v Ženeve, ambasádorom OSN aj pánovi Lambrimidisovi, aby sme hovorili, že podporujeme vytvorenie paralelnej skupiny, ktorá by e, riešila otázky prípadného dohovoru OSN o ochrane ľudských práv v podnikateľskom svete a takisto, že sa musíme pustiť do diskusie, aby sa zabranilo polarizácii názorov na túto tému a aby sme podporili prácu prácu pána Ragiho, bývalého mimoriadného spravodajcu. Takže tým končím túto tému. Ďakujem veľmi pekne a rýchlo prejdeme na ďalšiu tému výmena názorov na ochranu ľudských práv v Mexiku. May I ask also our guests to speak uh, on the Mexican issue to come up? Takže poprosím rečníkov, ktorí budú hovoriť na tému Mexiko, aby si prišli sadnúť uh, za predsednícky stôl.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 Takže poprosím eh, o ticho, aby sme... Ak chcete pokračovať v diskusiách, poprosím, opustite túto miestnosť. Práve sme si vypočuli v rámci posledného bodu programu, že prebiehali konzultácie s Mexikom o ochrane ľudských práv v podnikateľskom svete. Tento týždeň je veľmi dôležitý pre Mexiko aj v otázke situácie ľudských práv. Myslím si, že v pondelok bol seminár občianskej spoločnosti OSN, ktorý zorganizoval EAS v Bruseli, na ktorom sa zúčastnili európske a mexické mimovládne organizácie. Dnes kam bol dialog EU-Mexiko ohľadom ľudských práv a bol tam aj e, zástupca ministra zahraničných vecí z Mexika a zajtra na Rade OSN pre ľudské práva v Ženeve sa bude diskutovať o výsledkoch odporúčania UPR Mexiku za rok 2013 a navyše náš výbor pre zahraničné vzťahy sa rozhodol vyslať do Mexika delegáciu 23. Um, a 25. marca, teda budúci týždeň. Myslím si, že je táto téma veľmi aktuálna na podvýbore pre ľudské práva, keď hovoríme o ochrane ľudských práv v Mexiku. V minulosti sme diskutovali o tejto situácii často a dnes je, sú medzi nami traja zástupcovia z mexických mimovládnych organizácií, ktorí sa zúčastnili seminára občianskej spoločnosti v Bruseli, pokiaľ viem. Pán Daniel Žoloj, Mexický výbor pre ochranu a obranu ľudských práv, bude hovoriť o bezpečnosti, obchodovaní, organizovanej trestnej činnosti a bude nás aktuálne informovať o globálnej dohode EU-Mexiko pani Madame Mario Luisa Tega Rodriguez z Centra pre ľudské práva z Montana Tačinovan, ktorá bude hovoriť o ľudských právach v podnikateľskom svete a potom je tu pani Zulma Mendes, e, ktorá bude hovoriť o ženách a otázke ľudských práv. A takisto pán Gross z EAS odboru pre Mexiko a Strednú Ameriku vystúpiť takisto a potom budeme mať diskusiu. Pán Daniel Šoloj. Takže som z eh, podvýboru pre ľudské práva. Eh, veľmi si vážime túto príležitosť dnes vystúpiť a hovoriť o veľmi vážnej situácii ochrane ľudských práv u nás doma v Mexiku. Nedávno, ako som povedal, e, sa organizoval dialog na vysokej úrovni o ľudských právach medzi Európskou úniou a Mexikom, ako aj seminár s občianskou, organizáciami občianskej spoločnosti. Ja by som rád využil túto príležitosť, aby som uznal dosiahnutý pokrok pri príprave takéhoto seminára. Tentokrát európske orgány zohľadnili odporúčania občianskej spoločnosti z roku 2012, čo znamená lepšiu koordináciu a aj lepšiu realizáciu. Avšak určite je ešte priestor na zlepšenie a v zmysle lepšej sociálnej účasti. Európsky parlament môže v tomto zohrávať dôležitú úlohu. Ako viete, Mexiko za posledné roky zaznamenalo humanitárnu krízu v dôsledku tzv. vojny proti narkotraf- obchodníkov s drogami. Bezpečnosť e, bola povýšená nad ľudské práva. Napriek zmene vlády na federálnej úrovni v decembri 2012 táto politika sa realizuje naďalej a stavia na militarizácii a použití sily. Účasť ozbrojených síl na udržiavaní verejného poriadku sa stále zvyšuje. A to znamená, že sa odporúčania mnohých organizácií ľudských práv jednoducho nedodržiavajú. E, tam, kde sa hovorí o tom, že policajný dozor majú robiť občianská spoločnosť, teda občianská policia, nie vojenská policia E, zákaz vychádzania a podobné ochranné opatrenia mali negatívne dopady na tisíce ľudí a ohrozujú ľudské práva a právny štát. E, čísla ohľadom zneužívania spáchaných v Mexiku sú naozaj hrozivé. Ľudské práva sa systematicky a všeobecne stále porušujú. Násilie znamená aj to, že viac ako 100 tisíc ľudí prišlo o život. E, 150 tisíc sa muselo, muselo utiec a viac ako 25 tisíc ľudí e, je porešovaných za posledných 6 rokov. E, došlo k 500-percentnému nárastu mučenia, čo je ešte horšie. Rok po tom, čo e, došlo k zmene federálnej vlády, nedošlo k žiadnym zásadným zmenám v oblasti stratégie bezpečnosti. Podľa výboru, Národného výboru pre ochranu ľudských práv za prvý rok e, sme zaznamenali 938 stiažností poušovania ľudských práv zo strany ozbrojených síl. A tentokrát ozbrojené soli naďalej zabezpečujú udržiavanie verejného poriadku a nikto nevysvetlil, aké normy pre ľudské práva sú súčasťou e, vojenskej stratégie zachovania bezpečnosti. Navyše vojenské zložky v podstate sú beztrestné. E, beztrestne môžu páchať takéto trestné činy. E, reforma vojenského súdneho poriadku síce bola nariadená, ale sa ešte nezrealizovala. Často nezákonné dôkazy sudcovia uznávajú ako oprávnené dôkazy. E, vyšetrovanie a stíhanie tých zodpovedných za takéto trestné činy e, nepokračuje. Nie je tu ani autonómnosť, ani nestrannosť odborníkov, ktorí by mali e, uplatňovať istambulský protokol. Jednoducho v Mexiku sú ľudia beztrestní. Od roku 2006 boli za trestný čin E, mučenia odsudené iba 12 ľudí. Navyše e, obrovským spôsobom od roku 2006 narastá počet pohrešovaných osôb od začiatku aktuál, e, stále platného v podstate akési útoku alebo nájazdov na, na uh, drogových uh, na tých, ktorí obchodujú s drogami, uh, ktorí sú súčasťou organizovanej trestnej činnosti. Uh, Eh, máme síce oficiálnu stati- štatistiku a vláda hovorí, že začiatkom roku 2013 eh, bolo 26 tisíc pohrešovaných osôb, aj keď stále nevieme, koľko ľudí štátna, agentu, eh, štát, štát, štátna služba a štátna tajná služba donútila alebo sa podielala na ich zmiznutí. Boj proti organizovanej trestnej činnosti sa používa ako zámienka na systematické výnimky, ktoré znamenajú to, že sa obmedzuje pohyb a e, rôzne ďalšie praktiky, ktoré sú proti ľudským právam. Štát sa snažil posilniť svoj boj proti terorizmu, ale to znamená, že zavádza právny systém trestného práva pre nepriateľa. Mexiko Eh, obhajuje eh, možnosť arbitrálne zatknúť niekoho na 80 dní bez vyšetrovania napriek odporúčaniam, ktoré stoja na viac ako 8 eh, mechanizmov ochrany ľudských práv a ktoré žiadajú, aby sa zrušila takéto prax. Od roku 2008 do roku 2012 8595 ľudí boli takto arbitrárne zatknutých, zatiaľ čo len 3,2 z nich boli nakoniec odsudení. Prohibicionizmus a represívne politiky proti obchodníkom s drogami nevedú k výsledkom, práve naopak majú škodlivé účinky, ktoré znamenajú denné porušovanie ľudských práv a ohrozenie právneho štátu v takejto situácii, ktorá sa stále zhoršuje, a vzhľadom na vysoké ľudské a sociálne náklady je nutné, aby sa stratégia zmenila a aby sme mali novú paradigmu, ktorá bude stavať na ochrane a rešpektovanie ľudských práv. A z tohto dôvodu včera sme predstavili mexickým orgánom a Európskej únii rôzne odporúčania, ktoré by nám mali pomôcť hľadať nové riešenia E, k aktuálnej politike boja proti obchodovaniu s drogami, predovšetkým e, čo sa týka politiky bezpečnosti a boja proti organizovanej trestnej činnosti na multilaterálnej úrovni Mexicko a, Mexiko a EÚ majú obrovskú príležitosť spolupracovať a zmeniť paradigmu, použiť, poučiť sa z pozitívnych skúseností e, európskych štátov napríklad e, v oblasti boja proti terorizmu. Na domácej úrovni Mexiko musí posilňovať svoje inštitúcie a zabezpečiť to, aby závažné porušovanie ľudských práv bolo vyšetrené. Sú tu iné prioritné aktivity, takisto napríklad je potrebné mať profesionálny orgán, ktorý bude implementovať istambulský protokol nestranným a nezávislým spôsobom. Takisto musí mať interinstitucionálny mechanizmus, pomocou ktorého budeme môcť hľadať pohrešovaných. Takisto odporúčame aby sa takéto mechanizmy uviedli do praxe čo najskôr. Mexický štát musí takisto čo najskôr schváliť reformu vojenského súdneho poriadku, tak aby všetko násilie, ktoré páchajú vojaci, bolo vyšetrené a stíhané občanskými orgánmi. E, zapojenie Európskeho parlamentu a sledovanie situácií v Mexiku je dôležité pre šírenie osvety toho, e, čo, ako tam ľudia žijú, aké, čo zažívajú. A takisto to má dopad aj na politický, politický vývoj v Mexiku. E, ocenili sme návštevu vášho podvýboru v Mexiku v roku 2011. Malo to veľmi dôležitý, veľmi významný dopad na to, ako sa vníma militarizácia e, bezpečnostnej politiky v tejto krajine. Takisto by sme chceli vyzvať k tomu, aby EU usmernenie o aktivistoch ľudských práv sa v plnom rozsahu realizovali, pretože pomáhajú ľuďom, ktorí sa vystavujú riziku. Ako obhajcovia ľudských práv v Mexiku e, vieme, e, že podpora Európskej únie znamená skutočnú zmenu priamo v teréne Ide o ochranu obhajcov ľudských práv až po schválenie relevantnej legislatívy a pre nás je dôležité, že môžeme ďalej spoliehať sa na vašu podporu. Ďakujem pekne, pán Čoloj, a ďakujem aj na za to, čo ste povedali, ako sa môžu uplatňovať rôzne právne nástroje a čo to znamená. Takisto by som rada privítala zástupcov Mexického veľvyslanectva, pán Beldin a pani Nishisaki Viete, že vo výbore pre drogy pardon, v výbore pre právo, teda druhá, máme určité postupy a pravidla, takže na záver vám dám slovo, aby ste mohli vystúpiť. Slovo dostáva Maria Luisa Akial Rodriguez. Muchas gracias. Eh, me suma la gra- Ďakujem veľmi pekne. A takisto by som sa vám chcela poďakovať za to, že ste otvorili tento priestor na dialog. Ako sme si práve vypočuli, ja pracujem v Centre pre ľudské práva, e, ktoré funguje na juhu Mexika a Chcela by som vám povedať aj o svojich skúsenostiach z tohto pohľadu, teda z pohľadu juhu Mexika. A hoci tá situácia sa samozrejme opakuje aj v iných štátoch Mexiko. Takže štát Gerrara je veľmi chudobný a medziamerický súd povedal, že tam dochádzalo k porušovaniu ľudských práv. A to bolo potom vystupňované všeobecným násilím v krajine. Z inštitúciálneho pohľadu sme videli, že nie je dosť mechanizmov na ochranu pôvodného obyvateľstva. A sú tam štátni a neštátni aktéry, ktorí sa snažia využiť prírodné zdroje krajiny a proti tým sa pôvodné obyvateľstvo nemá ako brániť. My a ďalšie organizácie sme videli, že sa to opakuje v celej krajine. V posledných rokoch sme videli, že nadnárodné a mexické firmy s podporou rôznych úrovní vlády sa postarali o to, aby ľudia nemohli eh, vyjadrovať svoj názor k tomu, čo sa deje v krajine. Životné prostredie nie je chránené a eh, miestni obyvateľia sa nemôžu podielať na všetkých rozhodovacích procesoch o prírodných zdrojoch. A máme eh, legislatívny rámec a ten by mal zahrňať aj ľudské práva. Jeden z najvážnejších problémov, ktorý sme videli, sa práve týka ťažobného priemyslu. Dochádza k ťažbe minerálov, ale nikto sa nepýta pôvodného obyvateľstva, čo si o tom myslia. V Mexiku 35 pôdy už bolo postupených e, ťažobným e, priemyslným podnikom a to bolo e, medzi rokmi 2000-2012. V mojom regióne sa to týka veľkej plochy územia a týka sa to aj veľkého počtu pôvodného obyvateľstva. Boli tu sociálne konflikty, boli tu napríklad veterné generátory, ktoré e, sa tu rozmiesňovali. E, potom tu boli rôzne plodiny geneticky modifikované, ktoré sa tu začali osievať. A to vo vidieckých oblastiach, kde je veľa pôvodné obyvateľstva. E, nám našej práci pomáhajú miestne rady a sekopy. Mali sme tu niekoľko iniciatív proti takýmto podnikom. A je dôležité, aby sme mali právnu istotu, aby sme mohli povedať, e, čo sa stane v krajine. Napríklad Federálna elektrická komisia e, chcela realizovať nové projekty týkajúce sa výroby elektrickej energie. Tieto projekty viedli k znečisteniu životného prostredia, viedli k tomu, že ľudia sa museli presťahovať eh, zo svojich domov a viedlo to aj k ďalším eh, javom. Na všetkých úrovniach vlády boli ľudia, ktorí boli priamo zaangažovaní do týchto eh, nových podnikov. A miestni ľudia nemajú nejaké mechanizmy na to, aby tiež ťažili z týchto nových eh, podnikateľských aktivít. A nie sú to aj nejaké mechanizmy na potresanie tých, ktorí poškodia životné prostredie. Pôvodné obyvateľstvo v horských oblastiach eh, pracuje tvrdo v posledných 50 rokoch obráne pred takýmito podnikmi a takisto sa stiažovali e, na porušenia zo strany podnikov a miestnych úradov. E, postupne sa im darí vyvíjať celá väčšie vplyv, väčší vplyv a zapájajú sa to aj medzinárodné organizácie. Je však e, veľmi ťažké, aby mohli obhajovať svoje práva a veľmi ich to ohrozuje. Mexický štát uh, nebol schopný zaručiť ich bezpečnosť, nebol schopný ani zaviesť opatrenia, aby chránil týchto ľudí. My sme boli svetkami série problémov spôsobených týmito sociálnymi zmenami a hnutiami. Potrebuje mať nekomerčné metódy na ochranu ľudských práv a firmy by mali byť do toho zapojené. O tom sme mali nedávno stretnutie a preto nebudem hovoriť o tom podrobne. Ale od posledného stretnutia, ktoré bolo súčasťou seminára, prebiehajú diskusie medzi európskymi a mexickými orgánmi. A tieto orgány skúmajú predovšetkým zodpovednosť a hľadajú spôsob, ako chrániť práva ľudí v Mexiku, ale aj v Európe, keď ide o európske podniky. Takisto by som mala spomenúť, že dochádza k revízii dohody medzi Európskou úniou a Mexikom. A, mali by sa pozrieť na to, aký účinok majú investície na ľudské práva. A napríklad, keď sa pozrieme na rôzne porušenia ľudských práv. A takisto potrebujeme výbor, ktorý bude dozerať e, na to, či sa naozaj niečo robí na ochranu ľudských práv. A pokiaľ ide o firmy, ktoré tam pôsobia, Európska únia investuje peniaze do odstránenia porušení ľudských práv a mala by takisto využiť svoju jurisdikciu na to, aby riešila porušenie ľudských práv spôsobených európskymi podnikmi v Mexiku. Európsky parlament a komisia nám dali podnet eh, na to, aby sme implementovali naše národné akčné plány aj z pohľadu ochrany ľudských práv a podnikania. A ďakujem veľmi pekne. A teraz pani Sumen Mendes o ženách a ochrane ľudských práv. Ďakujem veľmi pekne. Dobré ráno, poslanci a poslankyne. Chcela by som sa vám poďakovať za to, že ste súhlasili s rozhovorom s nami. My sme prišli na seminár ľudských právach, ktorý sa uskutočnil v pondelok a chceme hovoriť o politických záležitostiach medzi Európskou úniou a Mexikom. Momentálne prebieha niečo, čo nám naozaj robí ťažkú hlavu a to je násilie voči ženám. V Mexiku organizácie už dokumentujú a uh, bojujú proti vražde žien už posledných 20 rokov. E, vraždy žien sú e, najväčším e, prejavom násilia voči ženám. E, v posledných 7 e, rokoch sme videli, že sa zvyšilo násilie voči ženám a toto e, násilie voči ženám teraz zahrňa aj deti a tínejdžerov. Toto je štruktúrálny problém, tieto zmiznutia žien a feminicida militarizácia e, ešte zhoršila túto situáciu, pretože tu dochádza e, k zvýšeniu násiliu a k násiliu voči ženám každého veku. Pokiaľ ide o bezstresnosť, e, tak sme videli, že to vytvára situáciu, kde sa opakuje násilie voči ženám a dokonca sociálne akceptuje. Mexiko chce na národnej, ale aj na úrovni jednotlivých štátov bojovať proti násiliu voči ženám. Dokonca Mexiko ratifikovalo mnohé dohovory, medzinárodné dohovory na boj proti násiliu voči ženám, ale eh, slabé stránky, nedostatky zákonov a nedostatok finančných prostriedkov ktorý by podporoval legislatívny rámec, boli prekažkou pre uspokojivú implementáciu. Nedostatky e, v legislatívnom rámci, ktorý nás má chrániť, sú očividné, keď ide o feminicídu a beztrestnosť. Čo sa stalo? Organizácie videli 300% zvýšenie e, v prvých mesiacoch roku 2014 Nuevo Leon na severe organizácie e, videli 788 e, prípadov vražd žien e, v štáte Chihuahua. Bolo len tohto roku 27 vražd žien od januára 1993 do februára 2014 došlo zhruba k 2200 vraždám žien. Nemáme nejaké oficiálne údaje, eh, pokiaľ ide o počty zavraždených žien, ale je veľmi dôležité, aby sme mali aspoň eh, základný obraz, aby sme to mohli zabrániť v budúcnosti a máme aj e, základný obraz hlavných prípadov. E, spolu s našimi partnermi v Európskej únii a s ďalšími organizáciami pracujeme na tejto otázke a e, vidíme, že naozaj je pre európskych kolegov dôležitá otázka násilia proti ženám vrátane vražd. Násilia proti ženám a vraždy žien sú veci, ktoré sa vyskytujú všade. Pani poslanci a pani poslankyne, domnievam sa, že vy môžete prispieť naozaj veľmi konkrétne k zmene e, tejto situácie. Preto sme si dovolili e, prísť s niekoľkými požiadavkami, ktoré nám pomôžu e, zmeniť situáciu žien v Mexiku, ale aj v Európe. Preto by sme chceli požiadať, aby ste vytvorili následné monitorovacie mechanizmy e, pre sledovanie implementácie medzinárodných dohovorov a zmluv o boji proti násiliu voči ženám. Takisto by sme chceli, aby ste prišli s uznesením e, proti e, vraždám žien v Euromede, parlamentnom zhromaždení Euromed. Takisto by sme vás chceli požiadať o podporu vo forme zapojenia viacerých občianských spoločností do boja proti násiliu voči ženám. Takisto by sme chceli, aby ste sa zapojili do politického dialogu medzi Mexikom a Európskou úniou. Pre si myslíme, že by bolo dobre pokračovať v seminári o boji proti násiliu voči ženám, ktorý začal v pondelok a takisto by bolo veľmi dobre sledovať program boji proti e, násiliu voči ženám a vraždám žien. E, máme e, určité skúsenosti a v Ciudad Juárez Európska únia financovala projekt, ktorého sa zúčastnili ženy, monitorovali a hodnotili účinok bezpečnostnej politiky z pohľadu ľudských práv a rodov. Tento projekt posilnil kapacity e, rôznych organizácií a e, tieto organizácie teraz môžu žiadať od vlády mexickej, aby bola transparentná a zodpovedná za svoje konanie. Takisto môžeme postúpiť vpred aj v našich projektoch. Môžeme spolupracovať s ľuďmi a môžeme ich vzdelávať. Teda môžeme vzdelávať ženy, ktoré boli obeťami násilia, ktoré sa zaoberajú aj zdravotnými aspektmi, aspektmi spravodlivosti. Chceli by sme vás požiadali, aby ste spolupracovali so zákonodarcami, aby e, aspekt rodov bol zapojený do rozhodnutí. Takisto by sme chceli sa presadzoval istambulský dohovor o boji proti násilu voči ženám. Takisto by sme boli radi, e, keby ste vytvorili Európsky rok e, boja proti násilu voči ženám. E, vieme, že sú tu veci, ktoré musí vyriešiť mexická vláda, ale žiadame vás v tomto parlamente, aby ste energicky podporili našu žiadosť voči mexickej vláde, aby vytvorila mechanizmus na vyšetrenie sexuálneho násilia. A to sa týka prípadov Campo Algedonero, Valentina Prezento a Inés Fernández proti Mexickému štátu. Takisto by som chcela spomenúť tému násilia voči ženám, ktoré obhajujú ľudské práva. V roku 2013 došlo k 242 útokom a takmer 99% týchto útokov bolo nepotrestaných. A preto sme chceli požiadať tento podvýbor, aby zdôrazňoval a podporoval našu žiadosť na mexickú vládu, aby okamžite posilnila a uplatnila na všetkých úrovniach mechanizmy na ochranu obhajcov ľudských práv a novinárov. No a nakoniec by sme chceli požiadať podvýbor, aby naliehal na parlament a členské štáty, aby naďalej uplatňovali e, európske usmernenia pre e, aktivistov v oblasti ľudských práv. Treba sa pre všetkým e, zamerať na aktivistov v komunitách, aby ich práca bola viac uznaná. Takisto by sme chceli požiadať, aby ste zapracovali rodový pohľad do usmernení, aby tu bol väčší e, podiel žien, obhajkyň ľudských práv a aby tu došlo aj k väčšej ochrane týchto žien, pretože sú vystavené obrovskému riziku. Je veľmi dôležité pozrieť sa e, na usmernenia e, na boj proti násilu voči ženám. Ja viem, že toto je veľmi dlhý zoznam požiadaviek, ale násilie voči ženám a vraždy žien sú naozaj veľmi e, dôležitou témou. A spoločnými silami sa snáď podarí dosiahnuť náš cieľ. Ďakujem veľmi pekne, pani Mendes, a ďakujem vám všetkým trom za vaše veľmi presné odporúčania pre nás a pre európske inštitúcie, pretože ste naozaj povedali, čo všetko môžeme urobiť, aby ste podporili e, svoj boj za ľudské práva. A teraz si vypočujeme pána Grossa z EIS, e, z divízie, ktorá má na starosti Mexiko a Strednú Ameriku. A pán Gross by, veľmi by nám pomohlo, e, keby ste nám povedali, o čom ste hovorili e, so štátnym tajomníkom ministerstva zahraničných vecí Mexika. Ďakujem veľmi pekne. E, presne to som mal v pláne. Takže ďakujem. Odprezentujem trochu, o čom sme hovorili. A naši kolegovia z Mexického veľvyslanectva, naši priatelia z Mexického veľvyslanectva e, budú mať príležitosť e, vyjadriť sa k, z ich pohľadu e, k týmto diskusiám. Bol to už štvrtý dialog e, s Mexikom, ktorý prebehol medzi pánom Lambrinidisom a štátnymi tajomníkmi Mexika. Mali sme štátneho tajomníka ministerstva zahraničných vecí Gomesa Robreda a mali sme štátneho tajomníka ministerstva vnútra Mexika, pána Liona a musím povedať, že výmena názorov bola naozaj hlboká a podrobná. E, opäť sme potvrdili, aké máme spoločné hodnoty a spoločnú víziu. Tie sú založené na silnom vzťahu. Hovorili sme o mnohých bodoch, vo viacstrannej agende, hovorili sme o treťom výbore Ungar, hovorili sme o výbore pre ľudské práva, Mexiko malo UPR v oktobri a práve teraz e, reaguje na odporúčania a tá odpoveď mala prísť e, zajtra. Hovorili sme o treste smrti, hovorili sme o prioritách EÚ, e ako je Bielorusko, hovorili sme o deťoch, hovorili sme o postihnutých občanoch a takisto sme hovorili o tom, ako môžeme posilniť e, a rozšíriť našu spoluprácu a naše výmeny v New Yorku a v Ženeve e, v kontexte for na ochranu ľudských práv. Hovorili sme o nedávnom vývoji OES a hovorili sme o systéme ochrany ľudských práv v Strednej Amerike. Hovorili sme o rozvojových cieľoch v roku 2015 a pre všetkým o zapracovaní ľudských práv do správy vecí verejných e, vzhľadom na nové rozvojové cieľe a nové rozvojové kritéria. E, pokiaľ ide o bilaterálne otázky, ktoré už odprezentovali naši priatelia z organizácií občianskej spoločnosti, tak to boli predovšetkým rodové otázky, Predovšetkým e, posledná správa e, prieskumu o násilí proti ženám. Potom sme hovorili o ľudských právach a podnikaní. To je európska iniciatíva a týka sa hlavných princípov. Členské štáty potom prezentovali svoje skúsenosti s národnými akčnými plánmi. Hovorili sme o boji proti terorizmu a organizovanej trestnej činnosti. Hovorili sme o obhajcoch o ľudských práv. V desiatom výročí európskych e, usmernení a a potom sme hovorili o najnovšom vývoji Mexiko a v EÚ. Pokiaľ ide o EÚ, tam sme hovorili predovšetkým o realizácii E, rámcového rozhodnutia o rasizme a, a xenofóbii z januára tohto roku a takisto sme hovorili o novom európskom rámci na posilnenie úlohy zákona, a to je oznámenie komisie z minulého týždňa. Mohli, podarilo sa nám aj preskúmať tematické bilaterálne nástroje v spolupráci medzi Mexikom a EÚ a je dôležité zdôrazniť, že máme podporu inštitúcií ľudských práv vo výške asi 12 miliónov eur. A chcel by som využiť túto príležitosť na to, aby som eh, zopakoval, že Rodové otázky sú ťažiskovými otázkami eh, v našej práci a máme 14 eh, projektov, ktoré majú rodové otázky v ťažisku. A možno by som povedala niekoľko slov o novej eh, dohode, lebo to spomínali dvaja predrečníci. Ako viete, od roku 2000 máme dohodu. Hovoríme jej globálna alebo celosvetová dohoda, lebo sa týka politického dialogu a spolupráce v FDA. A momentálne zistujeme, či máme dosah, točný rozsah pôsobnosti na to, aby sme modernizovali túto dohodu. E, samozrejme, súčasná doložka o ľudských právach a ďalšie doložky by sa pridali do tejto dohody. No a pokiaľ ide o ten mechanizmus na sledovanie dodržiavania ľudských práv, máme tu podvýbor na niečo také, ale v skutočnosti tento podvýbor e, pracuje naozaj veľmi dobre. A chcem sa poďakovať občianskej spoločnosti za ich účasť na seminári. A myslím si, že to bola naozaj veľmi dobrá skúsenosť. Bol to druhý ročník tohto seminára. A od kolegov z riaditeľstva pre ľudské práva e, som pochopil, že tento seminár stanovil najlepšie postupy pre dodržiavanie ľudských práv a na začiatku dialogu e, by mali vždy byť prezentované odporúčania, aby e, sme mali priamy príspevok. krát to fungovalo veľmi dobre. E, myslím si, že účasť bola veľmi vyvážená. Účasť mimovládnych organizácií z EÚ aj z Mexika. A naozaj máme veľmi dobré odporúčania, ktoré sa sústredujú na Európsku úniu a na Mexiko. Celkovo si myslím teda, že to boli úspešné dva dní a budem veľmi rád, keď položíte nejaké otázky. Ďakujem. Ďakujem vám, pán Gross. Teraz dostanú slovo poslankyne a poslanci. Prvá na zozname je pani Andrikiana. Je členkou interparlamentárnej delegácie EÚ do Mexika, súčasťou misie, ktorá pôjde do Mexika budúci týždeň. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Áno, bola som súčasťou delegácie za náš podvýbor, ktorá navštívila Mexiko už v roku 2011 a spomínam si na naše stretnutie s obajhacami ľudských práv, novinármi a mimovládkami. Boli užitočné aj informatívne. V nedeľu idem opäť do Mexika, práve ste to povedali, som súčasťou delegácie AFET a chcem poďakovať rečníkom, ktorí prišli z ďaleka a ktorí nám odprednášali svoje prejavy. Keď hovoríme o ľudských právach v Mexiku, máme tu dlhý zoznam tém, ktoré sa zvyčajne vynoria, keď hovoríme o Mexiku. Reforma justície a väznic, zmiznutia, ľudské práva, autochtónne obyvateľstvo. A to ešte nie je kompletný zoznam. Dnes predračníci sa dotkli niekoľkých z týchto tém, ale čo ma prekvapilo, keď som vás tak počúvala, nikto z vás nehovoril, ani, ani sa nezmienil o nových zákonoch, ktoré sa v Mexiku prijali, odkedy vstúpil, e, sa dostal k moci nový prezident. Ja som sa stretla so členmi ministerského ansambla, ktorí boli v Bruseli tento týždeň a pýtala som sa ich aj na implementáciu týchto zákonov a oni mi povedali, že napríklad vzdelávanie, právo na vzdelávanie existuje, potom zákon o obetiach, ktoré sa dlho očakávalo a ďalšie zákony. A čo by som si rada vypočula od vás ako rečníkov, okrem tých problémov, ktoré, o ktorých ste hovorili, je, zistiť, čo robí vláda. Či robíte nejaké napredovanie, či sa stratégia boja za ľudské práva uplatňuje v praxi, najmä odkedy je pri moci nový prezident. Sú uh, nie len negatívne štatistiky, ale možno, že sú aj nejaké pozbudzujúce pozitívne výsledky. Žiadala som ministrov, aby mi povedali niečo o právach autochtónneho obyvateľstva, či sú konzultácie a pripomienkové konanie povinné pred tým, než sa začne akýkoľvek rozvojový projekt. Mali sme krátku, ale dosť hutnú diskusiu v tejto veci. Ďakujem. Ďakujeme vám, pani Andrikierne, pani Satu Hasi, ktorá je tiež členkou interparlamentnej delegácie EU do Mexika. Ďakujem vám, pani predsedajúca. Aj ja by som sa chcela vyjadriť k nedávnemu vývoju. Chcem sa spýtať, ako to vidíte vy, či boli nejaké zmeny, či už smerom k pozitívnemu alebo k negatívnemu vývoju po tom, čo súčasný prezident sa ujal moci a súčasný kongres. Niekoľkokrát som bola v Mexiku. kvôli vraždám Juria na Betty Karinio, ktoré sa stali pred 4 rokmi. Naozaj som sa dozvedela veľa o problémoch napríklad bez, beztrestnosti, o tom, že v Mexiku prebieha feminicida, že sa vraždia ženy vo veľkej miere a že Pristahovalci, ktorí sa pokúšajú sa dostať do USA cez Mexikom, sú skutočne v ťažkej situácii. Za ostatné mesiace, keď zasadal ešte predchádzajúci kongres v Mexiku, sme sa dozvedeli, že je pozitívny vývoj pri príjmaní nových zákonov. Moja kolegyňa už niekoľko zákonov vymenovala. Niekoľko mimovládok, ktoré pracujú v oblasti ľudských práv, boli dosť optimistické, keď hovorili o nových zákonoch o ochrane obhajcov ľudských práv. Rada by som vedela, ako to vidíte vy, či bola nejaká pozitívna zmena alebo nie. Ďakujeme. A teraz pani Weber, členka interparlamentárnej delegácie e za, do Mexika. Ďakujem pekne pani predsedajúca. Začala by som tým, že poďakujem všetkým zástupcom občianskej spoločnosti, ktoré, ktorí dnes prišli. Vypočula som si ich prejavy a ča, takisto som prečítala to, písomné podklady, ktoré máme k dispozícii. Mám konkrétnu otázku, ktorá sa týka úlohy justičného systému a súdcov. Ako vy vidíte túto situáciu? Podporuje justičný systém boj za podporu ľudských práv. Spomenuli ste rozhodnutia, ktoré sa prijali istými tribunálmi, poľnými tribunálmi, kde sa spravodlivosť uplatňovala možno netradičným spôsobom. Už nevidím, že by sa niekto snažil dostať slovo, že by sa chcel niekto niečo spýtať. Kto by začal odpovediami na otázky poslanky? Možno pán Čeloj? Ďakujem pekne za všetky otázky. Myslím si, že ste naozaj hovorili o úplne všetkých jednotlivých problémoch, ktoré kvária Mexiko a je dosť ťažké v takom krátkom čase sa všetkým venovať. Pozorovali sme zlepšenia, najmä v oblasti legislatívnej a v oblasti vytvárania právnych noriem, regulácie alebo právnych úprav. Ale Mexiko má problém pri aplikácii týchto zákonov do praxe. Niektoré reformy o ktorých sa tento rok veľa hovorilo, že, že prídu spolu s novou administratívou, boli štruktúrálne reformy, schválil ich kongres, išlo o reformu vzdelávania, reformu energetiky a reformu ďalších rezortov a tam sme pozorovali, že ľudské práva boli tak, takto po, poodsunuté nabok, hoci by mali byť prierezovým subjektom alebo témou takýchto reforiem štruktúrálnych. Pozorovali sme, že boli vynechávané a dlho sme čakali, ako som už predtým hovoril, aby sa zreformoval zákonník vojensk, trestný, trestnoprávny vojenský zákonník. Ale otázka, čo sa zmenilo alebo nezmenilo v Mexiku, to je ďalšia vec. Legislatívne zmeny naozaj sú. Je no, nový zákon, ktorý má obhajovať, obraňovať, brániť obhajcov ľudských práv novinárov aj iných skupín spoločnosti, ale v 98% prípadov sa rozsudky jednoducho nevyniesú, aj keď ide o závažné porušenia ľudských práv. Venoval by som sa teraz konkrétnemu zákonu, ktorý má chrániť aktivistov v oblasti ľudských práv. Organizácie občianskej spoločnosti v Mexiku si mysleli, že to bol naozaj veľký krok vpred. A väčšina organizácií občianskej spoločnosti boli istým spôsobom zapojené do vytvárania tohto zákona spolu s Mexickým kongresom a takisto e, delegácia EÚ v Mexiku nám poskytla veľa podpory, takisto ako jednotlivé členské štáty EÚ. Ale dva roky potom, čo bol tento zákon schválený, sú stále problémy uplatniť ho v praxi, presadiť ho v praxi. Konkrétne som presvedčený o tom, že tento zákon poskytuje štátu mimoriadnú príležitosť chrániť aktivistov v oblasti ľudských práv a novinárom. Ale túto e, príležitosť štát využíva Stále sa pozorujú útoky proti obhajcom ľudských práv. V roku 2013 ich bolo. Bolo 15 vražd a útokov voči novinárom a ďalším medzinárodným organizáciám, ktoré podporujú slobodu prejavu. Mexiko sa už porovnáva s Irakom a Afganistanom, teda s krajinami, ktorých zúri vojna. Keď e, rozmýšľame o tom, ako by mohol byť lepšie presadzovaný v praxi zákon, vieme, že musíme nastaviť vyššie latku, štandardy. Musíme mať jednotku pre prevenciu, alebo útvar pre prevenciu a útvar e, pre ďalšie následné záležitosti. Ale to sa nestalo. V zákone to je, ale iba na papieri, v praxi sa táto dôležitá ochrana neuskutočnila, nevznikli príslušné útvary. Videli sme v, v kongrese, že 200 tisíc dolarov bolo vyčlenených na to, aby tento zákon sa presadil, ale ani jedno pesos sa v skutočnosti nevynaložilo v realite na presadenie tohto zákona do praxe, takže to tiež obmedzilo kapacitu príslušného mechanizmu. Nedožili sme sa ani žiadneho politického žiadnej politickej podpory z vysokej politickej diplomatickej úrovne v Mexiku. Pred pár dňami sme hovorili o týchto záležitostiach s občianskou spoločnosťou. Hovorili sme o tomto mechanizme. A videli sme, že prezident neprepožičal svoju podporu na štátnej úrovni. Takisto vláda má problémy s implementáciou, pretože je tu dialog medzi členskými štátmi a v Mexiku stále nie je efektívna ochrana novinárov a ľudských práv, obhajcov ľudských práv. Myslím, že ste naozaj sa vyjadrili takmer ku všetkému. Môžete stručne ešte ďalšie dve minútky. Ja som len chcela rozšíriť informácie predrečníka. Daniel sa vyjadril k novej legislatíve už, ale ja si myslím, že ďalšou dôležitou témou tu je aj Nedostatok priestoru pre organizácie občianskej spoločnosti, aby sa mohli zapojiť do týchto reform. Mali sme reformu vzdelávania, mali sme reformu energetiky, ale občianská spoločnosť a jej organizácie boli vystavené, dáme, možno povedať, pohrdaniu v týchto reformách. Autochtónne skupiny dokonca nepozvali ani do pripomienkového konania. Takto sme to videli my. Čiže ak sa pýtate na zmeny, tak sme to vnímali my takto. Potrebujeme reformu v teréne a táto reforma príde len po tom, čo sa naozaj budú môcť vyjadriť aj autochtónni autochtónne obyvateľstvo, pretože tí trpia najviac. Čo sa týka systému justície, naozaj bolo veľa zmien a naozaj sa napredovalo. Teraz sú sudcovia profesionálnejšie na federálnej úrovni, ale potom to je čoraz ťažšie, keď sa pozrieme na situáciu v jednotlivých štátoch Mexika. Guvernéri majú častokrát e, odlišné prístupy tejto veci. A máme tu aj ďalšiu vec. Nestrannosť e, v systému vojenského súdnictva. A ja by som veľmi stručne sa chcela vyjadriť. Vidíme veľkú priepasť medzi politikou na papieri a uplatňovaním politiky v praxi. Už dva roky sme čakali na to, že sa obsadí úrad verejného prokurátora a takisto iné úrady a ustanovizne, ktoré by mohli aplikovať opatrenia týkajúce sa boja s násilím voči ženám a zmiznutím, zmiznutiami žien, ktoré sú teraz nezvestné. Zdalo sa nám, že sa ist tým spôsobom poľavilo v úsiliach tejto oblasti a že nie je dostatočne jasné, ako sa tieto opatrenia uplatňa v praxi, keď je nedostatok okrem iného aj ľudských zdrojov. To sme videli aj pri Judanovi Voratovi. A násilie voči ženám je vysoká. Bolo tu mnoho, mnoho zmiznutých a nezvestných a väčšinou žien. Vidíme tu rozpor medzi politikou a medzi jej uplatnením v praxi. Toľko z mojej strany. Ďakujem. Ako som už oznámila, pani Ilia de Carmen Sošeny Saki takisto požiadala o slovo je z Mexickej ambasády asi viete, že máte iba 3 minúty. No, za 3 minúty e, je veľmi ťažké odpovedať na všetko, čo tu zaznelo. Ale v mene mexickej vlády by som chcela poskytnúť určité informácie a hovoriť o tých snahách našej vlády na podporu dialógu v rámci Mexika, ale aj mimo Mexika. Počuli sme o dvoch činnostiach za posledné dva dni. Poprvé tu bol seminár občianskej spoločnosti EU Mexiko, na ktorom bolo možné identifikovať transparentným a slobodným spôsobom naše priority. A potom včera sme mali diskusiu na vládnej úrovni medzi Mexicko, Mexikom a Európskou úniou. V rámci týchto diskusí sme potvrdili naše presvedčenie o tom, že Politika v Mexiku je nastavená tak, aby podporovala, chránila ľudské práva. A sme presvedčení o tom, že z hľadiska legislatívy sa odviedol obrovský kus práce. Takže teraz sa dá povedať, že sme naozaj spravili obrovský krok vpred, čo sa týka legislatívy. Podobne ako mnohé iné krajiny v Latinskej Amerike, ani naša krajina nebola založená alebo vytvorená ako krajina, ktorá stavia na ľudských právach. Nebolo to v centre eh, záujmu, takže musíme stále na týchto otázkach pracovať a zabezpečovať, aby otázka ľudských práv sa dostala do centra politik vlády. A myslím si, že táto práca priniesla svoje plody vo forme legislatívnej reformy, ako aj ústavnej reformy v roku 2011, v rámci ktorej sa všetky medzinárodné ratifikované zmluvy premietli do našej legislatívy. Takže na rozdiel od minulosti už nepotrebujeme schváľovať špecificky legislatívu. Máme veci, ktoré sa môžu priamo implementovať. To je významná zmena. Zaznamenali sme to aj v iných oblastiach politik. Napríklad mohla by som upozorniť na konzultácie, ktoré sme mali s pôvodným obyvateľstvom. To je niečo, čo je teraz zaručené ústavou. A inštitúcie sa musia naučiť ako viesť konzultácie s pôvodným obyvateľstvom, tak aby zohľadnili kultúrnu jazykovú rôznorodosť. Takisto sa musia naučiť, ako zmieriť rozdielne kultúry. Máme 368 jazykov, ktorými sa hovorí v Mexiku. To by ste si vedeli predstaviť, aká rôznorodá, aký rôznorod je náš štát. Takisto by som chcela povedať, že sme dosiahli ďalší pokrok. Viem, že teda už mm, nemám čas. Jedna z dôležitých vecí, sa týka vykonania rozsudkov. ktoré majú v kompetencii nie vojenské orgány, ale e, civilné orgány. To e, bolo požadované aj v rámci súdov, to je ďalší významný krok vpred. Takisto v blízkej budúcnosti budeme riešiť otázku ľudských práv a poprvýkrát e, začneme používať ukazovatele. Len na záver by som chcela povedať, že naozaj sme sa otvorili otázke ľudských práv a je len bežné, že sa navzájom musíme počúvať a že diskusie na vnútroštátnej úrovni nás viedli práve k tomu, že Ehm, zvažujeme teraz nové iniciatívy, ehm, že sa priblížime európskym inštitúciám. A máme veľmi konkrétne ciele a názory na to, ako môžeme posilniť naše procesy. Sme veľmi otvorení. Ďakujem veľmi pekne, pani Nišisaki. Viete, keď prizývame zástupcov veľvyslanectiev, a ja to, aby mali možnosť vyjadriť komentárne, aby odpovedali na všetky otázky, ale e, ja som to pochopila a povedali to aj naši hostia, že na strane prípravy novej legislatívy alebo vytvárania inštitúcií Mexiko e, robí pokrok, ale veľkým problémom je implementácia a takisto sme vypočuli aj pokiaľ si dobre pamätám, pred desiatimi rokmi Mexiko Mexiko. V Mexiku bolo množstvo závažných, serióznych porušovaní ľudských práv a nedostalo sa to tak do povedomia verejnosti, ako napríklad v Kolumbii. A zdá sa, že teraz je tu akýsi posun, pretože stále častejšie, častejšie hovoríme o zhoršujúcej sa situácii v Mexiku. E, dúfam, že delegácia, ktorá pôjde budúci týždeň do Mexika, dostala množstvo informácií aj z tohto vypočutia. Určite máte informácie o tom, e, čo, aké kroky doteraz prijala vláda. Takže ďakujem vám všetkým. Trvalo to trošku dlhšie, ale začali sme trošku neskôr a teraz sa dostávame na ďalšiu tému. To je prezentácia štúdie o podpore Medzinárodného trestného súdu a e, zakomponovanie tohto aspektu do práce európskych inštitúcií. Budeme pokračovať pri mnohých príležitostiach v tejto snemovni, ale aj v našom podvýbore sme hovorili o tom, ako Európska únia a členské štáty môžu a mali by lepšie podporiť Medzinárodný trestný súd. Myslím si, že Európska únia je vnímaná na medzinárodných fórach a tým, že podporuje Medzinárodný trestný súd, je tým známa. Konsolidácia právneho štátu a úcta k ľudským právam, podobne ako pre zachovanie mieru a posilnenie medzinárodnej bezpečnosti, toto sú zásadne dôležité záležitosti pre Európsku úniu. Máme dnes veľmi špecifickú tému, máme tu štúdiu, uvidíme, či je možné do Medzinárodný trestný súd zapracovať do hlavného prúdu politiky Európskej únie, čo treba urobiť inak, čo treba urobiť intenzívnejšie a čo sa dá urobiť dnes na tomto vypočutí. Pretože si myslím, že systém medzinárodnej trestnej spravodlivosti sa nachádza na krížovatke, počuť skeptické názory zo strany Africkej únie alebo jednotlivých afrických štátov k samotnej inštitúcii Medzinárodného trestného súdu sú rozpočtové škrty v rámci samotnej inštitúcie a nedostatok spolupráce medzi tými, ktorí už ratifikovali rímsky štatút, ale ešte stále plne nekooperujú s Medzinárodným trestným súdom. Všetko toto riskuje, že sa podkope efektívnosť jediného stáleho Medzinárodného trestného súdu, ktorý má jurisdikciu nad zločinmi proti ľudskosti, genocidou a vojnovými zločinmi. Preto si myslím, že naša, naše, náš podvýbor sa veľmi správne rozhodol zadať túto štúdiu a pani e, Olympia Beko je profesorkou medzinárodného práva a verejného práva a predstaviteľkou útvaru pre špecializované právo na univerzite v Nottingeme. Pani profesorka Beku je zodpovedná za národnú implementáciu legislatívy týkajúcej sa databázy a právnych nástrojov. Je to projekt. Je takisto zastupkyňou riaditeľa siete Matrix a poradkyňou a editorkou Fóra medzinárodného práva a humanitárneho práva. Predstavuje vedúcu predstaviteľku projektu v Nottingeme, projekt pre demokraciu ľudské práva tento projekt má zlepšiť justíciu, podporiť procedúry v rámci trestného konania tým, že sa zavedú nové technológie, čiže nám prinášate naozaj erudované názory. Ďalším hostom, ktorý dnes s nami bude, je pani Virginio Amato z koalície mimovládok súvisiacimi nejakým spôsobom s Medzinárodným trestným súdom. Je často hosťom v našom podvýbore a má aj ďalšie funkcie. Vypočujeme si vaše názory. Začne pani profesorka Beku o štúdiách a hlavných zisteniach. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca, za slovo. Je pre mňa cťou, že sa môžem tomuto výboru dnes prihovoriť. Štúdia, ktorú máte pred sebou, kriticky hodnotí politiky EÚ, ktoré majú podporiť Medzinárodný trestný súd. Sme zjednotení v presvedčení, že treba bojovať proti beztrestnosti. A v tomto duchu bola, vytvor, bola vytvorená inštitúcia Medzinárodný trestný súd, ktorý má bojovať proti sú takým trestným činom, ako sú genocida, zločiny proti ľudskosti, vojnové zločiny a agresia. Prijatie rímskeho štatútu znamenalo, že sa vytvoril súd, ale znamenalo to aj vytvorenie širšieho systému, ktorý vytvára okolie okolo Medzinárodného trestného súdu. Ten je v jeho centre. Odkedy 1. júla 2002 vstúpil do platnosti rímsky štatút, pripojilo sa k nemu 122 štátov, všetky členské štáty EÚ ho ratifikovali a máme africké krajiny, ktoré sa zaujímajú o to, že sa stanú členmi tejto komunity. Európska únia a členské štáty EÚ boli najochotnejšími podporovateľmi medzinárodnej trestnej justície za ostatné dva dekády. Systém, v ktorého strede je Medzinárodný trestný súd, je teraz na kryžovatke, čelí mnohým výzvam a tieto výzvy nesúvisia iba s každodenným fungovaním tohto súdu, ale aj so vzťahom k istým krajinám, najmä sa týkajú vzťahov medzi Medzinárodným trestným súdom a Afrikou. Súd je teraz funkčný. A podľa mňa je dôležitejšie premýšľať o tom, ako by súd mohol prekonať súčasné výzvy a ako by mohol budovať na základoch svojich úspechov z minulosti. Ja by som chcela preskúmať touto štúdiou, ako by Európska únia mohla ICC pomôcť Eh, pri dosahovaní svojich cieľov. Kriticky som vyhodnotila všetky aktivity Európskej únie, všetky politiky a pokúšala som sa nájsť prekryvajúce sa oblasti a chýbajúce oblasti, respektíve diery v tejto tematike. Potom sa vypracovali konkrétne odporúčania, nebudem vás nimi núdiť, ak vás to zaujíma, sú na strane 88 tejto správy. A teraz mi dovolte začať in medias res so štúdiou v roku 2011. Rada prijala rozhodnutie, ktoré vytváralo rámec pre Medzinárodný trestný súd. Toto rozhodnutie identifikovalo 5 kľúčových oblastí, cieľov, prostredníctvom ktorých mohlo, mohla Európska únia podporiť rímsky štatút. Tieto sú podporovať univerzálnu participáciu v rímskom štatúte, zachovávať integritu štatútu, podporovať nezávislosť Medzinárodného trestného súdu a jeho efektívne fungovanie, podporovať spoluprácu so súdom a podporovať presadzovanie princípu komplementarity. Štrukturovala som túto štúdiu tematicky v rámci týchto piatich oblasti. A teraz jednu po druhej. Si ich preberieme. Prvá univerzalita. Univerzita je oblasť, kde boli európske, štáty Európskej únie mimoriadne úspešné. Opatrenia, ktoré podporujú členské štáty a aj kandidátske štáty, aby pristúpili k únii, ako i tretie štáty, ktoré ratifikovali rímsky štatút, boli efektívnym a viditeľným spôsobom, ktorým EÚ demonstrovala svoj záväzok. Aby bolo možné budovať na úspechoch pri podpore univerzality, apelujem na SVČ a na delegácie Európskej únie, aby sa zabezpečila konzistentnosť v spôsobe, ktorým je ICC zakomporované do boja proti beztrestnosti vo všetkých aktivitách vo vzťahoch k tretím krajinám. Okrem iného doložky a demarše Medzinárodného trestného súdu. Treba plne využiť miestnú erudíciu delegácií EÚ a vychádzajúc z tejto erudície, parlament by mal pokračovať pri poskytovaní politickej podpory vo všetkých spomenutých oblastiach. Mohli by sme využiť členov Európskeho parlamentu, poslankyne a poslancov, ktorí by mohli adoptovať praktický prístup pri podpore univerzality. Integrita. Integrita rímskeho štatútu čo tým e, máme na mysli? Je to ochrana štatútu v systéme, ktorý stelesňuje, ochrániť ho pred opatreniami, ktoré by mohli spraviť z neho čosi čo čosi nemohúce dosiahnuť svoje ciele. Badáme naozaj podporu, napríklad pri útokov zo strany USA, keď e, prišlo do platnosti, e, prišiel do platnosti tento štatút a takisto v situácii súvisiacej s darforom a Keňom sa prejavili tieto záležitosti. Ďalšou položkou na zozname je kapitola, ktorá hovorí o nezávislosti, efektívnosti a účinnosti. A to sa týka ku samotného súdu. Ako stojí otázka? Otázka stojí tak, ako by členské štáty EÚ a Európska únia mohli naplniť svoj záväzok voči súdu a zároveň zachovať autonómiu súdu. Ja som robila rozhovory s nejakými ľuďmi, napríklad aj so súdnymi zriadencami na Medzinárodnom trestnom súde a oni mi povedali samozrejme, že EÚ má právo preskúmať všetko, čo robíme, veď EÚ e je zakladateľom nášho súdu. Keď som položila tie isté otázky iným spôsobom, tak vysvetlo, že si súdni zriadenci a tí, čo vykonávajú justíciu, na tomto súde neprajú žiaden mikromanagement. Teraz je završený proces fungovania súdu. Súd jednoducho funguje naplno a treba presmerovať pozornosť Európskej únie. Európska únia musí podporovať Medzinárodný trestný súd teraz v tom, aby bol efektívnejší, aby pracoval lepšie. Inak riskujeme, že to bude veľmi drahý experiment. Nepochybne politická podpora EÚ je a mala by zostať silná, ale ak dávame dôraz na odbornú pomoc a ak sa pokúšame zaplatať diery, ktoré existujú v systéme rímskeho štatútu, tam si myslím, že môže EÚ zanechať najväčšiu pečať. Čo sa týka finančnej a odbornej podpory. Tadiaľ vedie cesta. Dovolte mi konkrétne námety. Prezident, pre, predsedníctvo pracovnej skupiny COJUR eh, ICC sa mení každé dva roky. A teda je tu potenciál, že sa môžu zmeniť aj priority a tým sa ovplyvní kontinuita. Ja by som bola za to, aby sme urobili odbornú úpravu, aby sme podporili istým spôsobom pracovnú skupinu e, COJUR ICC, tak, aby sa všetko prispôsobilo aktuálnym prioritám mm, konkrétneho predsedníctva. Máme tu ďalej európsku sieť e, strediskových bodov, ktoré hrajú ústrednú úlohu pri takejto odbornej a finančnej pomoci. Viem, že tu máme pána doktora Bermana, ktorý sa e, široko venuje týmto veciam, takže nie, že by som mu chcela prikladať ešte ďalšie úlohy na plecia, len poviem, že by sme boli radi, keby mali tieto strediskové body ešte viac prostriedkov, aby mohli efektívnejšie pracovať. Čo sa týka zoznamu odborníkov, ktoré riadia tieto strediskové body, takýto zoznam by ešte dodal väčšiu váhu politikám Európskej únie. Prejdem teraz na spoluprácu. Čo sa týka spolupráce, zdá sa mi, že Európska únia a členské štáty hrajú významnú úlohu pri spolupráci s Medzinárodným trestným súdom. Je tu finančná pomoc, sú tu rôzne iniciatívy na spoluprácu. Bez tohto by bol Medzinárodný trestný súd v horšej pozícii. Aby sa zvýšila schopnosť členských štátov spolupracovať so súdom, možno by sme mali zvážiť posilnenie siete, ktorá sa venuje eh, genot CIDE, napríklad Ženval a ďalšie kompetentné orgány by mali preskúmať možnosť rozšírenia zoznamu trestných činov, ktorý spada pod článok 83.1 zmluvy o fungovaní Európskej únie. Hovorím to preto, lebo v súčasnosti nemáme taký, tak, zahrnuté tieto veci. Myslím si, že potom by zoznam zmluv bol vyčerpávajúcejší, efektívnejší a bolo by možné aplikovať dodatočné opatrenia napríklad pri spolupráci so súdom. Z hľadiska EÚ mohlo by byť veľmi užitočné využiť politickú silu EÚ, globál, politickú silu globálneho aktéra na spoluprácu s Medzinárodným trestným súdom. Nedávno sme si všimli, že už to funguje, pretože najvyššia predstaviteľka Európskej únie viac menej apelovala na členské štáty, aby spolupracovali a aby si plnili svoje záväzky podľa rímskeho štatútu, napríklad pri rešpektovaní trest, zatýkačov, ktoré súd vydá. Možno sú ďalšie oblasti, ktoré môže EÚ ponúknuť pri zmrazovaní účtov alebo pri ochrane svetkov. Tam by mohla spolupráca EÚ byť naozaj na osoch. Prechádzam ku komplementarite. To je oblasť, kde naozaj sa dá veľkým, veľkou hrivnou prispieť, konkrétne pri implementácii pozitívnej komplementarity. Nedávne prijatie súboru nástrojov ku komplementarite je preto mimoriadne dôležitým krokom. Okrem toho, že sa tým demonstruje silný politický záväzok, ide tu aj o financovanie, ktoré je teraz dostupné prostredníctvom Európskej únie a môže priniesť pozitívnu komplementaritu v plnom potenciáli a mať transformatívny účinok. Odborná pomoc, ktorú môžu poskytnúť členské štáty EÚ v tomto zmysle, zostáva dosť nevyužitá do dnešného dňa. A teraz prejdem na dosť prekernú záležitosť vzťahov Európskej únie a Afriky. Viem, že sú tu napätia a viem, že imunita najvyšších predstaviteľov štátov je záležitosť, ktorá je dosť boľavá. Čo by sa dalo urobiť v tejto veci? Ja by som povedala, že každá aktivita by mala prechádzať členskými štátmi EÚ, malo by sa to robí tak, že tí, čo sú signatári rímskeho štatútu, tými, týmito kanálmi by sa mali veci riešiť. Iba takto je možné rozvinúť otvorený a konštruktívny dialog so všetkými partnermi v africkom regióne a zároveň zachovať integritu rímskeho štatútu. Tým môžeme pomôcť vybudovať silnejší pocit, že sa dajú veci zobrať do vlastných rúk a odraziť argument, že medzinárodný trestný, trestná spravodlivosť je iba zákon bieleho muža. Čo sa týka budúcnosti, podpora Európskej únie pre Medzinárodný trestný súd je mimoriadne dôležitá. Aj do budúcnosti princípy spolupráce a komplementarity určia, ako a či bude Európska únia stále pokladaná za najväčšieho podporovateľa Medzinárodného trestného súdu. Je to nevyhnutné, aby takáto kooperácia a podpora vznikla, ale teraz sa musí pretaviť do nových odborných a finančných fóriem. Pomoci ďakujem vám, pani predsedajúca. Ďakujem pekne Virginia Amatu pre koalíciu za ICC. Ďakujem pekne, ďakujem, že ste ma pozvali. Tí, ktorí nepoznáte koalíciu za ICC, e, trošku informácií kontextuálnych. Je to sieť mimovládnych organizácií, ktorá vznikla tesne pred e, tým súdom len zo pár mimovládnych organizácií žiadali po medzinárodný trvalý trestný súd. Teraz je v tejto sieti viac ako 2000 mimovládnych organizácií po svete a bojujú proti efektívny, korektný CC a lepší prístup obetiam k spravodlivosti, ktoré sú obeťami um, Samozrejme, vytvorenie súdu bolo jednom z najväčších pokrokov ochrany ľudských práv za posledné storočie. Tu vítame ehm, štúdiu, ktorú zadal podvýbor DRUAT E, ktorá ponúka užitočné informácie o aktivitách EÚ od prijatia rozhodnutia o ICC a o akčného plánu roku 2011, ale aj od vtedy, kedy parlament prijal svoju správu o ICC. E, ako už tu zaznelo predtým, e, boli sme podporcami ešte aj pred vytvorením tohto súdu a parlament podporoval vytvorenie Medzinárodného trestného súdu a občianskej spoločnosti pracujú na tom, aby tento súd bol funkčný. Už sme si vypočuli, akým výzvam musí čeliť trestný súd v súčasnosti. Väčšina z tých odporúčaní, ak nie všetky, ktoré ste spomenuli, sú správne, musím povedať. Občianská spoločnosť považuje za mimoriadne dôležitú univerzálnosť štatutu rímskeho štatútu, ako aj presadzovanie a implementácie princípu komplementarity. Ako už pani profesorka Beku spomenula, spolupráca so súdom je mimoriadne dôležitá. Nedávno sme zaznamenali Pardon? Jednou z výzvou bola spolupráca a to sa prejavilo nedávno práve pri návšteve sudánskeho prezidenta Al-Bashira a e, zákaz e, štátnej návštevy do Konga. Jedna, z jedny z tých výziev, ktoré poznáme a ktoré sú aj štúdii, boli diskutované aj na fóre NGO EU Boj proti netrestnosti, ktoré sa konal v, decembri v Bruseli. Občianská spoločnosť mala príležitosť si vymeniť názory s predstaviteľmi EÚ za podruhého dňa diskutovali o podporu presledovania spravodlivosti a boj, proti potres, e, boj za potrestanie tých najzávaznejších trestných činov. E, musíme vyhodnotiť politiky EÚ v oblasti Medzinárodného trestného súdu a pri implementácii nástrojov komplementarity, ktoré bol vydané vládni. Účastníci sa zhodli na tom, že EÚ zohráva dôležitú úlohu pri podpore Medzinárodného trestného súdu a Medzinárodného systému spravodlivosti ako takého, ako aj na ochranu e, bojovníkov e, proti beztrestnosti. Boj proti beztrestnosti si vyžaduje e, prepojený multidimenziálny prístup je potrebná angažovanosť okrem iného zo všetkých strán, aby sme obstáli pred veľkou výzvou, ktorú je nedostatok politickej vôle. Takisto sa tu hovorilo o tom, že v procese spravodlivosti v centre tohto procesu stoja obete. Systém a systém medzinárodnej trestnej spravodlivosti mu potrebuje trvalú podporu od EÚ a aj z členských štátov na tej najvyššej politickej inštitúciálnej úrovni. V tomto kontexte vyzývame Európsky parlament, aby naďalej podporoval a veľmi hlasno tento súd. Občianská spoločnosť víta to, že Európsky parlament sa zapája a podporuje súd a to nie len prijatím správy o Medzinárodnom trestnom súde v roku 2011. V tomto texte sa parlament zavezuje zohrávať proaktívnu úlohu v boje proti bezstretnosti a politiky Medzinárodného trestného súdu. V praxi sme zaznamenali stále vyšší počet uznesení o Medzinárodnom trestnom súde. O krajinách e, o ratifikácii rímskeho štatútu, o spolupráci medzi súdmi. Nedávnym príkladom je posledné uznesenie o Turecku, kde sa žiadajú turecké orgány o to, aby pristúpili k štatútu rímskemu a podporili prácu Medzinárodného trestného súdu. Takisto e, poslanci sa aktívne zapajú do boja proti bestretnosti a vítame aj to, že e, členovia aktívne e, zohrávajú aktívnu lohu, nielen pasívnu, tak ako tom bolo v minulosti. Poslanci môžu ešte proaktívnejšie vystúpiť tým, že budú ďalej podporovať a konzistentne podporovať boj proti beztrestnosti, tak ako to už zaznelo predtým. A a zabezpečia to, aby doložky ICC boli v medzinárodných obchodných dohodách takisto aby sa aj otázky CC a zodpovednosti za ochranu e, ľudských práv stali predmetom diskusí politických dialogov s inými krajinami. Musíme monitorovať a sledovať plnenie doložiek ICC a zapojenie diskusí na túto tému v dialogoch. Medzinárodný trestný súd musí zabezpečiť aj to, aby boj proti bezpečnosti sa, stal, sa dostal do centrovských politík, ako aj komplementnosť a je potrebné zabezpečiť koherentnosť, či už je to vo politikách rozvoja, právneho štátu, bezpečnosti. Poslanci na svojich služobných cestách eh, v štátoch, ktoré už sú členmi tohto súdu, alebo aj tie, ktoré nie sú členmi súdu, mali by vyzývať štáty, aby sa stali súčasťou tohto systému súdu a spolupracovali s ním Takisto môžu pripomínať členským štátom a inštitúciám ústrednú úlohu obetí v procese spravodlivosti. Pre všetkým im pripomínať, že e, informačná propagačná kampaň je dôležitá pre spravodlivosť, je viditeľná a prispieva k cieľu presadzovania rímskeho štatutu. Čo sa týka spolupráce, tu E, súhlasím s tými odporúčaniami, ktoré tu už zazneli. Doplním k tomu len toľko, že chcem vyzvať členské štáty EÚ k tomu, aby konzistentne a neustále reagovali na výzvy chybajúcej spolupráce a v tomto zmysle vítame aj usmernenia na tému, ako e, postupovať v situácii, kedy štáty nespolupracujú s Medzinárodným trestným súdom. Mali by sme ísť proti akékoľvek imunite hlav štátov a musíme zabezpečiť integritu štatútu a celého systému trestnej spravodlivosti. Jeden z dôvodov, prečo bol vytvorený tento súd, bolo práve to, že tí najmocnejší boli beztrestní. Takisto vyzývame členské štáty, aby naďalej podporovali súd na regionálnych medzinárodných forách, napríklad na Bezpečnostnej rade OSN alebo na Rade pre ľudské práva OSN Nedávno sa diskutovalo na rade e, OSN o právnom štáte. Vo februári tam EU a členské štáty sa vyjadrili, že sa angažujú za ICC, takisto na Rade pre ľudské práva, ktorá teraz prebieha, sa takisto viackrát hovorilo o Medzinárodnom trestnom súde a jeho úlohe pri prevencii genocídy. Mm, dúfam, že nový parlament nadviaže na odporúčania tohto parlamentu a že budú naďalej podporovať ICC, Medzinárodný trestný súd. A takisto dúfame, že nový parlament zabezpečí aj to, aby mandát nových EU radníkov, predovšetkým vysokého predstaviteľa, ambasadora pre ľudské práva a iní budú mať za kľúčovú prioritu a strategický cieľ zodpovednosť za závažnú medzinárodnú trestnú činnosť a že budú naďalej prispievať k implementácii rozhodnutí akčného plánu EÚ o, ICC. Ďakujem pekne, pani Amato. Teraz tu máme dve vyhlásenia, dve vystúpenia. E, doktor Berman a potom za komisiu DEFCO Petra Hagestram. Pán Berman za ESS, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ďakujem za veľmi zaujímavé prezentácie pani profesorky Beku. E, viete, že EÚ už tradične podporovala, podporuje ICC a považujeme tento súd za nevyhnutný nástroj v boji proti beztrestnosti e, na medzinárodnej úrovni. A podpora ICC ostáva prioritou EÚ aj pre Európsku e, službu pre zahraničnú činnosť a takisto je to aj osobná angažovanosť vysokej predstaviteľky. Samozrejme, v tomto kontexte vítame štúdiu, ktorú ste zadali. A ďakujeme parlamentu za to, že pripravil túto štúdiu. Samozrejme, odporúčania si pozrieme. Nielen odporúčania, ale analýzu si dôkladne preštudujeme. A pokúsime sa z tejto štúdie poučiť čo najviac. Z vašej prezentácie som pochopil, že štúdia sa zameriava na kritické hodnotenie činnosti EÚ v oblasti zapojenia podpory ICC do všetkých našich politík. Identifikujú sa tam prelinania, ale aj nedostatky v politikách, čo znižuje kapacitu únie plnopotenciálne, potenciálne efektívne využívať a podporovať ICC. Myslím si, že to je ako úlaha niečo veľmi ambiciozne a aj z vašej prezentácie, ak som to správne pochopil, tak v tej štá, štúdii sa snažíte popísať tú širokú škálu rôznych aktérov, nielen na úrovni inštitúcií, ale na úrovni členských štátov a zistiť, alebo pozrieť sa na to, ako je dôležité, aby všetci sa zamerali na spoločný cieľ a podporili tento súd. Už teraz vás však môžem uistiť, že EÚ bude naďalej podporovať súd politicky, diplomaticky, ale aj logisticky a finančne. Konkrétny príklad našej politickej podpory. Spomenuli ste to ako jeden z najúspešnejších. Je to naša podpor, kampaň na podporu univerzality rímskeho štatútu. Máme dlhú tradíciu využívania rôznych nástrojov v tomto ohľade, dialog o ľudských právach. Je tam systematický bod e, na programe, keď rokujeme s krajinami o rímskom štatúte. Takisto podporujeme demaršové kampane, organizujeme regionálne semináre, takisto to už zaznelo niekoľkokrát. Doložky o ICC sú súčasťou rokovaní nových horizontálnych dohôd a takisto podporujeme občianskú spoločnosť s tým istým cieľom, respektíve zameraných na tú istú problematiku. Čo sa týka konkrétnych krokov, ratifikácie implementácie rímskeho e, E, štatútu a ďalších nástrojov. Samozrejme, parlament e, ako legislatívec to má hlavnej kompetencie a preto vysoká predstaviteľka a jej kolegovia naďalej úzko spolupracujú s europoslancami, ale aj s poslancami iných parlamentov vo svete. E, chceme presadiť spoločný cieľ univerzalita rímskeho štatútu a chceme, aby sa zabezpečila náležitá implementačná legislatíva. Čiže zhrniem to EAS víta túto štúdiu, dôsledne ju, dôkladne ju prečítame a e, máme pocit, že sme získali ďalšiu podporu, aby sme posilnili a zintenzívnili silnú politickú podporu ICC spolu s Európskym parlamentom. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Berman, a skôr ako dám slovo pani Hagestram. Mm, tlmočníci nám láskavo dali ešte 5 minút navyše. Ak potrebujeme viac, tak môžeme pokračovať po anglicky. Takže nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja by som chcela veľmi stručne doplniť to, čo povedal kolega z EAS a pokúsiť sa zareagovať na vaše pripomienky aj pripomien závery pani Beku, tak ako je to v správe ohľadom zakomponovať ICC do centra našich politik. Ako viete, EU je najväčším darcom na podporu spravodlivosti a právneho štátu po celom svete a už teraz ohľávame kľúčovú úlohu v oblasti uplatňovania princípu komplementarity v praxi. Podporujeme programy spravodlivosti a právneho štátu po celom svete a zameriavame sa predovšetkým na systémy trestu trestného práva, trestnej spravodlivosti. A preto e, vojnové zločiny, genocída už sú súčasťou našich programov, e, keď podporujeme všeobecne programy pre spravodlivosť a právny štát v rámci rozvojovej pomoci. A zároveň podporujeme technic- poskytujeme technickú podporu, tá je kľúč- kritická, ale musí ísť ruka v ruke s politickou podporou a politickým dialogom a to si uvedomujeme a takýmto spôsobom pristúpime k podpore tejto oblasti, to znamená finančnú podporu poskytujeme v rámci tematických nástrojov, v rámci bilaterálnych nástrojov. Čo sa týka zapojenia, komplementarity a boja proti bestretnosti do e, našich programov, pani Lok by to spomenula na úvod našho stretnutia, tu by som chcela upozorniť len na určité spôsoby, ktorými to už teraz robíme v rámci bilaterálnych nástrojov, keď podporujeme viacerých oblasti, ktoré súvisia s ICC už v praxi za posledných 10 rokov Robíme to systematickejšie teraz aj zo pomoci toho to skrinky nástrojov na komplementarite, ktorá nám pomáha to robiť lepšie. Zabezpečujeme právne zastupovanie obetí, podporujeme národné procesy zmierovania, pracujeme na podpore komisie, podporujeme reformu systémov trestnej spravodlivosti e, na úrovni jednotlivých krajín. Pracujeme na oddelení právomoci, úlohy policajných zložiek, nezávislosti súdnictva a tak ďalej. To sú typické oblasti, čo podporujeme v rámci nástrojov rozvojovej pomoci. A teraz konkrétnejšie, čo sa týka priamej či nepriamej podpory súdu, od roku 2000 EU prispelo v rámci Európskeho nástroja pre demokraciu a ľudské práva takmer 37 miliónmi eur medzinárodný ICC, či už priamo alebo nepriamo, konkrétne cez globálne výzvy, ktoré zorganizujeme v rám- a v rámci kampani občanskej spoločnosti. Ako príklad, v roku 2012 Európska komisia zorganizovala v rámci tohto európskeho nástroja E, výberové konanie, konkrétne na tému beztrestnosť. Snažili sme podporiť efektívne fungovanie Medzinárodného trestného súdu. Takisto sme financovali projekt na budovanie právnych kapacít a expertízy, ktoré súvisí s ICC, aby sme posilnili spoluprácu. Takže tu by som na záver chcela povedať len toľko, že EU podporovalo ICC na zvýšenie efektívnosti v budúcnosti a ako už povedal kolega z EAS, aj v budúcnosti budeme poskytovať ďalšiu podporu ICC, občianskej spoločnosti, ktorá robí na tému ICC, ako aj národným súdnym systémom v rámci bilaterálnych programov, ktoré podporujeme v rámci programov rozvojovej spolupráce. Ďakujem pekne, pani Hagestrem. A teraz otváram diskusiu, ak sa chce niekto vyjadriť. Chce sa niekto vyjadriť spomedzi poslancov a eventuálne to povedať po anglicky? S mnohými chybami, tak ako aj ja. Po prípade položiť otázku. Dobre, ak nie, tak začnem ja otázkou na EAS o otázke Afrik, téma Afrika. Mohli by ste nám povedať, čo robíte pre zachovanie integrity rímskeho štatútu, predovšetkým zamietnutie imunity hlav štátov a vlád, pretože žiaľ, to bol výsledok posledného samitu. A príprav, pri príprave samitu EU-Afrika v apríli v Bruseli, tuším, čo pripravujete? V akej forme pripravujete to, aby ICC bolo súčasťou tém na tomto samite? A potom otázka na profesorku Beku Hovorili ste o nespolupráci, že to je hlavná výzva, ktorej čelí CC, odmietnutie spolupráce v novembri. E, sa v dokumente o ICC Kodžur hovorilo o dozve na nespoluprácu s Medzinárodným trestným súdom zo strany tretich štátov a mali sme s Kojur raz diskusiu na túto tému. Čo si myslíte o tomto konkrétnom dokumente? A myslím si, že Virginia Ty si jasne povedala, čo môžeme ešte robiť. Takisto mám otázku, možno na EAS, o situácii v Syrii. Mohli by ste nás aktuálne informovať, čo robí EÚ v oblasti podpory a získania podpory Bezpečnostnej rady OSN, aby sa situácia v Sýrii dostala na Medzinárodný trestný súd. A keďže tam sa to v podstate dostalo do závozu. Aký je váš názor? Alebo máte nejaké názory ohľadom vytvorenia Medzinárodného tribunálu pre Sýriu, tak podobne ako bola mimoriadna komora súdu pre Kambodžu? Viem, že to je veľa otázok, ale ak by ste vedeli stručne zodpovedať a potom môžeme ešte pokračovať po oficiálnej časti. Dobre, vidím, že nikto z poslancov sa nehlasí. Pán Berman, nech sa páči.